že prispelo k transformácii trhu smerom k energeticky účinnejším výrobkom. Momentálne väčšina výrobkov má označenie A, alebo dokonca ešte lepšie než A. A teraz je teda preto potrebná reklasifikácia alebo zmena požiadaviek na kategóriu A, teda aby čoraz menej výrobkov, aby menej výrobkov spadalo do kategórie A. Táto nálepka je dôležitým nástrojom komunikácie medzi predajcom a spotrebiteľom, pretože buy A, teda kupujte kategóriu A. A toto je jednoduché posolstvo, ktoré chápu všetci zúčastnení. A je to veľmi dobré východisko pre maloobchodných predajcov, keď e, vysvetľujú, aké výhody e, má e, pre spotrebiteľa ten či iný výrobok. Toto označenie A je teda jednoducho pochopiteľné pre spotrebiteľa a umožňuje jednoduché porovnanie výrobkov. Obávame sa, že Situácia spotrebiteľa by sa mohla skomplikovať, keby sme išli cestou, ktorú navrhuje komisia. Znamenalo by to, že rôzne výrobky budú mať rôzne označenia. Čiže ak spotrebiteľ napríklad bude chcieť kúpiť nejakú novú práčku alebo nejakú novú chladničku a keď sa spýta predajcu, ktorý výrobok by odporúčať z hľadiska energetickej spotreby, tak mu skrátka predajca povie, áno, ak chcete energeticky uh, efektívny, uh, výrobok, tak si vyberte e, A-40 značky A a A-60 značky B. Takže e, to označenie nebude konzistentné a spotrebiteľ bude mať problémy rozhodnúť sa v obchode. Preto máme pocit, že keď spotrebiteľ ide do obchodu, nemalo by to predstavovať e, situáciu podobnú ako prechádzku v labyrinte, teda musí sa vedieť riadne v označeniach orientovať, tak e, aby sa nám podarilo zvýšiť dopyt po účinných výrobkoch a keď spotrebiteľ nebude schopný identifikovať, ktoré výrobky to sú, tak sa nám to bohužiaľ nepodarí. Často sa ozýva argument, že škála A až G by prechádzala nejakého nejakým obdobím trans, tranzície, teda prechodným obdobím a že by to spotrebiteľ v tomto období ťažko chápal. Myslím si, že e, toto prechodné obdobie bude ani nie tak prechodné, ale permanentné, pretože neustále sa toto označenie bude, bude meniť s tým, ako sa na trh budú uvádzať nové značky a nové energeticky účinnejšie výrobky. Tiež sa veľmi často hovorí o tom, že je možno potrebné, aby táto nálepka obsahovala viac než 7 kategórií. Viacerí aktéri navrhovali, aby sme skrátka pridali ďalšie kategórie nad už existujúce Väčšina e, výrobkov, pokiaľ ide o domáce spotrebiče, si však nevyžaduje viac než 7 e, e, označení, pretože by to poviedlo k situácii, kedy tie najnižšie kategórie by skrátka boli bez výrobkov, už by žiadne výrobky nespadali do tých najnižších kategórií, takže myslíme si, že A až G škála je absolútne postačujúca. Už sme si vypočuli veľa o tom, ako to bude s tým prechodným obdobím, ako to bude s prístupom spotrebiteľov. Bohužiaľ sa zatiaľ nemôžem vyjadriť e, k prískumu, ktorý robila komisia. Nemáme ešte k dispozícii, alebo nemali sme ešte k dispozícii konečné výsledky. E, Prieskum komisie nepotvrďuje výsledky iných štúdií, napríklad v Austrálii, tam je tiež podobná situácia ako u nás v Európe a tam tiež urobili prieskum verejnej mienky a zistili, že je veľmi jednoduché prísť s takouto, s, takým, s, takýmto, s takouto zmenou triec, s takouto reklasifikáciou, že spotrebitelia veľmi dobre pochopia. Uh, a tiež sú tu štúdie, ktoré poukazujú na to, že keď máte dátum na označení na tej nálepke, takže je to veľmi dobre pochopiteľné pre spotrebiteľa. Takže my by sme navrhovali zachovanie škály A až G, teda 7 energetických tried s uvedením roku platnosti, teda aby spotrebiteľ vedel, pre aký rok daná značka platí. Pani Podimata tiež spomínala štúdiu Univerzity St. Galene pokiaľ ide o porovnanie škály A až G a škály A minus 20 táto štúdia poukazuje na to, že spotrebitelia radi e, zaplatia za produkt viac, keď e, ich rozhodnutie vychádza zo škály A až G. Toto neplatí pre škálu A-20, A-40 a A-60. E, Tam sa spotrebitelia orientujú oveľa horšie. Znova sa vrátim k tej austrálskej štúdii. Spotrebitelia v Austrálii eh, skôr preferujú preradenie výrobku do nižšej triedy, než zavedenie nových tried nad triedou A, eh, pretože im to umožňuje mm, rýchlejšie rozhodnutie pretože treba si uvedomiť, že spotrebiteľ má len niekoľko sekúnd na to, aby preštudoval e, tú nálepku, predtým než sa rozhodne. A čím dlhšie bude trvať pochopenie nálepky, e, tým problematickejšie to bude pre spotrebiteľa. Sme si zajedno v tom, že potrebujeme otázku energetické nálepky vyriešiť čo možno najrýchlejšie, hlavne pokiaľ ide o implementáciu opatrení o smenice o ekodizajne. Takže ja by som bola rada, keby sme to rozhodnutie prijali čo možno najrychlejšie. Škála A až G sa nám zdá byť najlepším riešením. Radi by sme boli, keby sa v ňom pokračovalo a boli by sme radi, keby sa tá systematika uvádzala v rámcovej smernici. V maji sa rozhodlo o škále A-20 pre chladničky, ale musíme sa ubezpečiť, aby na trhu neboli rôzne označenia, aby všetky označenia boli jednotné. No a by sme sa tešili, keby sa mm, používalo označenie A až G v budúcnosti na všetkých výrobkoch. Uh, ja a aj moja kolegyňa, ktorá sedí po lavici pani Podimata, radi zodpovieme na vaše otázky. Ďakujem pekne, ďakujem pani Maurer za túto veľmi jasnú prezentáciu. Ako vidíte, máme rôzne hodnotenia, máme ešte ďalšie hodnotenie. Pozvali sme ďalšieho hostia, pani Eriku Hoppe neviem, či Erika Hope alebo Erika Hope. Nech sa páči, máte slovo. Uh, uh, Dobré ráno. Ďakujem pani Podimata, ako je výboru ITRE, za to, že tu môžem dnes pred vami prehovoriť v mene environmentálnej NGO. Volám sa Erika Hope a, a pracujem pre Climate Action Network, čo, kde je asi 365 mimovládnych organizácií, ktoré pracujú na problematike klimatických zmien. Hovorím v mene mojich, e, mojich kolegov e, z Maria Genovi, z WWF. A ako aj ostatní povedali, musíme e, si pripomenúť dôvod, prečo toto všetko robíme. Environmentálne, ekonomické, sociálne ciele E, sú motivované e, dôvodom znižovať energetickú spotrebu e, nových spotrebičov. Energická nálepka musí byť takým vodítkom. Čiže prvá vec, Akákoľvek nálepka sa zvolí, musíme mať revidovací a monitorovací systém, ako aj hodnotenie v priebehu troch, troch rokov, aby sme zistili, čo dosahujeme, či to naozaj e, vedie k zlepšeniu situácie na trhu a používajú sa energeticky účinnejšie produkty. Environmentálne vládne organizácie vždycky zdieľali názory spotrebiteľských organizácií a parlamentu, že e, škála A až G je najlogickejší spôsob, ako tieto nálepky e, sprístupniť spotrebiteľom a mnohé prieskumy to dokázali, ako aj táto štúdia z Univerzity St. Gallen. Mm, vrátim sa k tomu, čo hovorí komisia e, o chvíľku, ale ešte predtým by som chcela povedať, že jedna z výhod e, škály A až G je to, že sa ukazujú, že keď je produkt zlý, tak hodnotenie musí byť e, prísne a diskriminačné a systém, ktorý umožňuje, aby zlé produkty boli A, v triede A, tak dáva spotrebiteľovi dojem, že on nakupuje niečo environmentálne dobré, ale skutočnosť je iná. Skutočnosť, že revalorizácia e, um, urobí z produktu e, produkt, ktorý je v nižšej triede ako predtým, to je, e, to je niečo dobré. Či to povedie k strate pracovným miestam alebo k zatvoreniu nejakých priemyselných závodov, to ešte treba dokázať. Čiže v každom prípade prieskum komisie ako pán Breze jasne povedal, e, prechodné obdobie medzi dvomi typmi e, nálepiek e, je problematické a síce, že ktorýkoľvek dizajn sa z, zvolí, tak vždy to bude problematické a prekvapuje nás, že komisia na tom nepracovala dlhšie, ako toto vyriešiť, ale my chceme pracovať so všetkými hráčmi a nájsť riešenie. Žiadny z dizajnov nebol dobre pochopený počas prechodného obdobia a A až G schéma bola najmenej pochopená. Ale keď sa pozriete na priesvitku, tak mm, bolo to validačné obdobie, ale videli ste, aké malé a ako ďaleko to bolo od zvyšných informácií. A mimovládne organizácie sa zúčastnili na stretnutí zaangažovaných hráčov, keď sa diskutovalo o tom, či sa má urobiť takýto prehľad. A naša hlavná spätná väzba bola, že toto validačné obdobie musí byť vnútri, e, vnútri značky, vnútri nálepky a, vnútri nálepky a tie písmená musia byť väčšie a tiež si všimnete, že prechodné obdobie tieto otázky viedli k kategórii A++. To je veľmi ojedinelá kategória. A menej dobré produkty išli z A++ na A++ úroveň. Takže chcela by som povedať, že toto vlastne e, kladie otáznik na férovosť tohto testu a z, k tomu prechodnému obdobiu ešte, ako povedal pán Breze, toto prechodné obdobie medzi nálepkami vždy bude e, znamenať e, niekoľko mesiacov je to menej ako 10 životnosti e, značky a ako už bolo povedané, keď to rozložíme na celý trh, tak to znamená, že stále prechádza e, nejaké prechodné obdobie a väčšina spotrebiteľov nakupuje produkty neustále, ale oveľa dôležitejšie ako prechodné obdobie je pochopiteľnosť nálepky, keď sa na nich zhodneme a keď sa pozrieme na prvý bod pána Brezeho. tak e, tá prvá schéma je lepšia ako schéma A-20, e, čiže A až G, že toto je najťažšie pochopiť, že toto, tento predpoklad je zlý z toho, ako som to pochopila ja otázka popularity e, nálepky. Tu by som sa chcela spýtať komisie, ako boli položené otázky. Ja by som nemohla povedať z toho, ako to bolo prezentované, či to bolo skutočne jasné spotrebiteľom, e, že sa ich pýtali, ktorú nálepku preferujete alebo ktorý produkt. možno porovnávalo sa A a A++, alebo A-40, alebo A bolo vo všetkých kategóriách. Samozrejme, tie, e, tie najprestížnejšie e, klasifikácie sú tie, ktoré sú najlákavejšie. A tu sa dostávam ku konečnému alebo záverečnému bodu e, prieskumu, že sa vlastne netestovali kľúčové slabé body či je to už A++ alebo, alebo minus 20. Ak chcem kúpiť chladničku, ktorá má označenie C, tak v A až G viem, že sú ešte dve kategórie nad touto triedou, ale v tých ostatných to už je zložitejšie. A toto je skutočne e, dôležité, ako povedal môj kolega. Ak chceme povzbudiť spotrebiteľov, aby kupovali tie špičkové produkty, tak im musíme dať jasné posolstvo a až G je takým jednoduchým posolstvom, ale keď je tam škála, ktorá má otvorené konce, tak potom e, nikto nevie, koľko presne kategórie je pod a koľko nad úrovňou daného produktu. A znovu sa môžeme spýtať komisie, aby, e, alebo požiadať ju, aby takéto otázky zapracovala do prieskumu. E, niekoľko rýchlych reakcií na výsledky prieskumu alebo predbežné reakcie. Toto musí byť veľmi starostlivo zvážené a potrebujeme analýzu toho, akákoľvek už schéma, e, schéma sa vyberie, tak e, potrebujeme mať presnú analýzu. To je veľmi dôležité pre environmentálne vyvoladné organizácie. A toto bude mať vplyv aj na e, proces výberu dizajnu. Energetické nálepky musia byť vodítkom pre spotrebiteľov a ekodizajn vedie k tomu, aby sme sa zbavili tých najhorších produktov. Nálepka a ekodizajn musia ísť paralelne pre každý produkt. Komisia a členské štáty sa rozhodli, že posunú e, hlasovanie o ekodizajne a implementačných opatreniach, kým sa nevyrieši tento prvý problém nálepky, napríklad pokiaľ ide o kotle, ohrievače vody. Toto sú veľmi energeticky náročné produkty a um, najskôr sa bude môcť o tom hlasovať v marci. Efektívne normy pre takéto produkty, pokiaľ ide o energetické energetickú efektívnosť, e, majú veľký vplyv na energetickú spotrebu. Bez toho proste sa nezaobídeme. Čiže vyriešte túto otázku e, nálepiek a mm, pokračujte e, v tom tej konštruktívnej práce, pokiaľ ide o ekodizajn. Na záver by som ešte chcela počerknúť niektoré veci E, environmentálne a ekonomické e, ciele si vyžadujú, aby tieto produkty boli energeticky účinnejšie. Energetická nálepka v tom zohráva veľmi dôležitú úlohu. Spotrebiteľ musí mať jasné posolstvo, aby kupoval najefektívnejšie produkty a aby e, boli zdôraznené tie, ktoré sú tie najhoršie. Neviem, či naozaj tá škála, ktorá má otvorené konce, môže toto dosiahnuť a pre, prieskum komisie toto nezahrňoval. Eh, no a ešte na záver, eh, kríza v nálepkách nesmie ohroziť eh, proces, pokračujúci proces v práci na ekodizajne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem aj za vaše stanovisko. Máme teda rôzne hodnotenia Vypočuli sme si rôzne fakty, rôzne stanoviská a máme teraz možnosť povedať svoje stanoviská, položiť otázky. Môžete sa pýtať všetkých, ktorí dnes prehovorili. Myslím, že je naozaj dôležité, aby sme sa čím skôr dopracovali k implementácii. Naozaj potrebujeme rýchle výsledky. To je jeden fakt. A druhá vec, na ktorej sa určite zhodneme, aj tu v sále, je, že potrebujeme energetickú nálepku, ktorá bude jasným označením a príspevkom k tomu, aby spotrebitelia takúto nálepku akceptovali a aby im pomohla pri rýchlom rozhodnutí o správnom výrobku. Rozdiel je medzi nami v tom, akou nálepkou, akým označením môžeme toto dosiahnuť. Máme k tomu rôzne e, názory, ktoré ste si vypočuli a teraz máte príležitosť vyjadriť sa k tomu, ak e, s tým budete súhlasiť, kolegyňa a kolegovia. Ja, ja by som najprv dal príležitosť švedskému predsedníctvu, aby za radu prednieslo stanovisko. Švedské predsedníctvo. Nie, nechcete, nechcete sa vôbec vyjadriť? Dobre. Tým sa to vybavilo. E, čo skoro budeme viesť trialog, možno sa to vyrieši potom, takže Pán Brezina ako prvý rečník. Nech sa páči, pán kolega Brezina. Ďakujem e, za slovo a dek- Ďakujem pekne za slovo a ďakujem aj za zorganizovanie tohto vypočutia, pretože v mnohom to bolo veľmi poučné a celý spor okolo škály sa sústreďuje okolo jednej jednoduchej dilemy. Máme mať otvorenú alebo uzavretú škálu. Z hľadiska uzavretého hodnotenia a až G je možné povedať, že to bol dobrý štart na začiatku takéhoto hodnotenia a podľa môjho názoru a podľa e, toho, ako ja hodnotím dnešné prezentácie, by som sa prikláňal a budem propagovať otvorenú škálu a samozrejme s označením A+ vedú ma k tomu nasledujúce dôvody. Neviem, kto z vás za posledné obdobie kupoval nejaký elektrospotrebič, ktorý je označený takouto škálou. Ja som nedávno kupoval niečo a práve praktická návšteva obchodu ma priviedla k tomu, čo teraz prezentuje. Takmer všetky výrobky, naozaj takmer všetky výrobky, ktoré obchod prezentoval, boli v skupine A. Jediná možnosť, ako sa dá v situácii orientovať, je otvorená škála nahor, pretože je ekologickejšia a pán Faccioni vo svojej prezentácii hovoril o nových produktoch. Na poslednom veľtruhu, myslím, že spomínal Hamburg. A v jednej prezentácii bola uvedená mm, výmena takýchto informácií s predavačom o škále A-, a to, priznávam, bolo podľa mňa metúce. Ale ako inak by e, na, nakoľko inak by to bolo v prípade uzavretej škály. Predavač by vám povedal, áno, tento výrobok je označený ako výrobok A a potom sa zákazník spýta na ďalší výrobok. Je to posledná novinka z veľtrhu, má 50% spotrebu a povie, na to predávač povie, aj toto je v kategórii A. Ak by nemohol výrobca použiť hodnotenie A+, alebo A++, tak je to metúce. Ak by to bol možné použiť, tak je to jednoduché. Spotrebič by bol označený takýmto znamienkom plus a aj e, tým najtmavším oteňom zelenej a to by bolo v súlade s tým, že podporujeme tých, ktorí vyrábajú najekologickejšie výrobky. Ja som dosť udivený z toho, že Ehm, neziskové organizácie, ktoré sa k tomu pridávajú, nepropagujú práve tú otvorenú škálu A+. Z jednoduchého dôvodu. Je to podľa mňa ekologickejšie a ako vyplynulo z prieskumu, ľudia takémuto označeniu rozumejú. Takže ja za EPP budem propagovať vo svojej skupine to, aby sme podporili otvorenú škálu ktorá smeruje k označeniu A+. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Hol. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja som sklamaná týmto prehľadom komisie, teda týmto prieskumom komisie, pardon. Som hlboko sklamaná, pretože si myslím, že tu bol pokus aby sa politika za týmto všetkým dostala do popretia. Politické rozhodnutie poslancov je veľmi jasné. Zásadná otázka je, či chceme uzatvorenú schému revalorizáciu alebo nie. A poslanci hlasujúci v parlamente povedali jasne, že my chceme uzatvorenú škálu. Chceme uzatvorenú škálu preto, lebo otázka znie, Chceme, aby e, ľudia vedeli, že e, produkt, či už je produkt e, environmentálny alebo nie, to je relatívne, pretože sa to mení v čase. Na trh prichádzajú nové, efektívnejšie produkty. Ak akceptujeme, že produkt je dobrý alebo zlý z environmentálneho hľadiska, ak akceptujeme, že toto je relatívne, tak musíme zabezpečiť revalorizáciu a e, priemysel toto neakceptuje, neakceptuje. Čo teda komisia urobila v tomto prieskume je, že išla cestou priemyslu, oni nechcú revalorizáciu, revalorizácia, revalorizácia pardon, je nevyhnutná, aby táto hodnotiaca škála mala význam. Čiže problém je v tom, že sme položili zlé otázky. Mnohé otázky sme mohli položiť ohľadom revalorizácie. Možnosti, ktoré sme mohli dať, dátumy mohli byť oveľa väčšie, mohli sme mať Eh, väčší dôraz na spotrebu na eh, eh, nálepke. Keď sa pozerajú ľudia na dve nálepky, ktoré hovoria, že sú OBB, tak spotreba by tam mala byť tiež. Tu nie je žiadna snaha, aby sa táto spotreba zdôraznila, zvýraznila. Ďalšie užitočné veci sme mohli dať v, v, k dispozícii spotrebiteľa. Toto nebolo v prieskume. Tiež si myslím, že Je prekvapivé, možno, že nie e, prekvapivé vzhľadom na spôsob e, prevedenia prieskumu, ale je tu kontrast medzi výsledkom tohto prieskumu a národných prieskumov. Národné prieskumy boli oveľa priamejšie, snažili sa nájsť, čo je najjednoduchšie, najpochopiteľnejšie pre spotrebiteľov. Máme tu otázku, v tomto prieskume sa ktorá sa týkala iba spotrebiteľov, ktorí pochopili iba ten model, ktorý mali pred sebou. Mnohí ľudia nepochopili tento model, čiže tie sa nedostali do fázy ďalších otázok. Čiže aký to má význam ako politici, chápeme veľmi dobre, pretože musíme, že väčšina ľudí potrebuje veľmi jasné, jednoduché posolstvo. Táto európska nálepka je globálnou normou a je zásadné, aby nielen pre európsku energetickú účinnosť, ale pre globálnu efektívnosť, aby to išlo naďalej dopredu, aby toto bola veľmi jednoduchá nálepka, pretože inak riskujeme, že všetky výhody, ktoré môžeme získať z globálne označovaných produktov, že toto sa stratí. Ja som jednoducho veľmi sklamaná zo spôsobu, akým sa previedol tento prieskum a že sa tu neodrazili zásadné politické e, posolstva, ktoré tu mali byť. Ďakujem. Pán kolega Wagner. Gracias, Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Najprv by som sa chcel poďakovať za rôzne príspevky, ktoré tu zazneli myslím, že to naozaj prispelo k lepšiemu pochopeniu celého tohto projektu. To bolo ako prvá vec. A potom by som sa chcel ospravedlniť kolegyňam a kolegom tu, pretože ja teraz položím e, možno jednu príliš jednoduchú otázku, ale som tu nový, takže e, ja by som sa spýtal, ako vôbec tento projekt vznikol. A rád by som vedel konkrétne, aký priestor v návrhu smernice zostáva pre členské štáty? Nakoľko môžu členské štáty urobiť vlastné rozhodnutia v tejto oblasti? Čím viac slobody budú mať, tým je to lepšie. Ale rád by som vedel, aká, aké je e, rozloženie síl, aké možnosti manevrovacieho priestoru majú vôbec členské štáty. Aby som odpovedal, toto je jednotná úprava pre celú Európu, takže tam nie je veľa manevrovacieho priestoru pre jednotlivé členské štáty. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, mali by sme si ešte raz položiť otázku, prečo vôbec si želáme otvorenú škálu. A pre mňa je jediným dôvodom, ktorý je pozadí tohto rozhodnutia je, že priemysel sa chce vyhnúť tomu, aby sa dostal v škále označenia do toho žltého alebo červeného pola. Takmer všetky výrobky sú teraz v triede A, to sme už nespočuli. Ak budeme mať potom A++ alebo A-20, 40 alebo 60, aj tak budú mať všetky produkty zelené označenie, takže v tom prípade takáto škala už vôbec nemá zmysel, keď budeme už vopred vedieť, že všetky výrobky sa ocitnú v zelenom poli. A preto nemáme vôbec žiadnu alternatívu, aspoň tak to vidím ja, aby sme takúto škálu prepracovali a nanovo navrhli energetické triedy. A to znamená, aký samotný dôsledok je, že budeme mať výrobky, ktoré majú zelenú, žltú a červenú, ak to preklasifikujeme. A toto si treba jasne povedať. Preto sa obraciame aj na komisiu, ja neviem presne, ako dopadol ten prieskum, nepoznám ho do podrobností, ale je mi jasné, že keď sa spýtam spotrebiteľa, aké označenie by rád spotrebiteľ chcel, a súčasne by sme povedali, e, všetky, aj tak e, všetky produkty majú zelenú, tak potom to nemá celé zmysel. Myslím, že musíme nabrať odvahu a vytvoriť nový uzavretý systém, takýto uviezť do života a to bude mať potom aj politický dopad. Lebo samozrejme, že ten priemysel, ktorý naozaj je schopný vyrobiť zelené produkty, ten dostane zelenú. A tí, ktorí sa snažia týmto výrobkom konkurovať, ale sú v horších triedách, tak tých by sme mali nechať e, z trhu odísť. Pani e, Riera Madura, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za udelenie slova. Ráda by som sa poďakovala za všetky informácie, ktoré dnes odzneli a veľmi rada by som sa poďakovala zvlášť pani Podimata za vynikajúcu prácu, ktorú odviedla v tejto oblasti označovania výrobkov. Myslím, že je to naozaj v prospech e, úspory energie a je dôležité poznať viaceré názory z rôznych oblastí alebo odvetví aj z priemyslu, aj od spotrebiteľov. A pre nás je naozaj dôležité, aby sme mali príležitosť e, vypočuť si aj zástupcov spotrebiteľov, pretože ak máme urobiť rozhodnutie v tejto oblasti, musíme vedieť, aká je reálna situácia na trhu a aká je reálna nevyhnutnosť. A ja vám e, preto chcem poďakovať za všetky informácie, ktoré ste nám poskytli. Napriek tomu sa chcem k tomu ešte vyjadriť a poskytnúť niekoľko postrehov z mojej strany. Pani Hall už niekoľko vecí uviedla, ktoré som chcela povedať ja. A musím povedať, že informácia zo strany komisie bola pre mňa veľmi nápomocná, pretože e, je dôležité, aby takéto energetické nálepky v prvom rade boli zrozumiteľné. A ak je možné túto zrozumiteľnosť, pochopiteľnosť vylepšiť, a urobiť ešte niečo v prospech osvety pre takéto výrobky. Samozrejme aj na školách, ale aj medzi obyvateľstvom, pretože máme celoživotné vzdelávanie, e, tak je to dôležité. A ja som počas dnešnej diskusie viackrát počula slovičko predavač, predávajúci personál, teda to sú tí ľudia, ktorí priamo poskytujú e, spotrebiteľovi informáciu a radia mu. A predavač má tú informáciu a je schopný vysvetliť spotrebiteľovi spôsob označovania. Máme tu spotrebiteľa na jednej strane, ale na druhej strane je tu aj predavač a to je tiež veľmi dôležitá osoba, veľmi dôležitá postava v tomto súkoli. Rada by som vedela, či sú nejaké iniciatívy v tomto smere zo strany spotrebiteľov, spotrebiteľských zväzov alebo zo strany výrobcov, aby e, predavači takýchto výrobkov boli správne informovaní a mohli túto informáciu posunúť ďalej. Je jasné, že takáto nálepka musí byť časom aktualizovaná. A preto by som sa chcela spýtať, ako to vyzerá s otázkou zodpovednosti. Kto je zodpovedný za aktualizovanie takýchto nálepiek? a aké sú reálne náklady na aktualizáciu etikiet týchto energetických nálepiek, alebo kto je zodpovedný za prepočítanie nákladov a prínosu takéhoto postupu. Rada by som si k tomu vypočula obe strany. Ďakujem. Ďakujem pekne. Charles Chester, ako ďalší rečníci sa páči. Uh, you, can... Ďakujem, pán predseda. Pridám sa k ostatným k slovám vďaky na adresu pani Podimata. Ďakujem veľmi pekne aj všetkým rečníkom, ktorí tu vystúpili s prezentáciami. Ja osobne nemám veľmi rád ten princíp e, semafóra. Podľa mňa je to príliš jednoduché pre spotrebiteľov, ale nechcem do tohto zachádzať, do tohto argumentu. Dovolím si niekoľko poznámok k tomu, čo tu odznelo. Mňa osobne presvedčilo, že reklasifikácia uzatvorenej škály by mohla e, priniesť chaos a dokonca aj zneužívanie. Toto je podľa mňa veľmi dôležitý argument, e, pretože my sa snažíme, aby naši spotrebitelia boli informovaní. Všimol som si, že mimovládne organizácie veľmi neveria v prieskumu komisie, Veľmi dobre vieme, že prieskumy verejnej mienky vychádzajú z otázky. Tá otázka a ten, kto formuluje tú otázku, e, to je najpodstatnejšie. Dôležité je, ako naformulujete tú otázku. A mimovládne organizácie tiež často nekladú zrovna najšťastnejšie otázky. Ale ja som si všimol, že v tomto prípade prieskum komisie prišiel s odpoveďou, ktorá nie je príliš nápomocná e, pokiaľ ide o ten prístup A-, ktorý pôvodne, pôvodne propagovala komisia. Ja si myslím, že ani prístup A- nie je úplne jasný a že je potenciálne zavádzajúci. Takže iste vás neprekvapí z toho, čo som teraz povedal, že mne najviac vyhovuje prístup A++. Podľa mňa je to najlepší spôsob premostenia pokiaľ ide o tú tranzíciu, o ten prechod od starej k novej klasifikácii. Uvedomujem si, že je to veľmi zložitá problematika. Ja si nemyslím, že by existovalo nejaké jednoduché riešenie, naozaj to mimoriadne komplikované. A istotne zaváži že povedala pani Hope, že naozaj musíme dospieť k rozhodnutiu, tak, aby sme mohli napredovať. Súhlasím s kolegami v tom, že toto je veľmi dôležitá forma podpory energetickej úspornosti s cieľom zlepšiť situáciu. A ešte úplne na záver, ja osobne som tiež nákupcom takýchto výrobkov a spomínam si, že minule uh, som sa hovoril dvomi vecami. Uh, prvá vec to bola táto energetická účinnosť a to druhou vecou boli náklady, bola cena. A ja skrátka chcem byť aj energeticky Eh, úsporný, ale zároveň nechcem eh, minúť príliš veľkú sumu. Takže sú také určité nuancy, pokiaľ ide o um, prístup, pokiaľ ide o výber spotrebiteľov, ale ja osobne preferujem ten prístup A++. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Pán žadu. Merci, monsieur. Ďakujem, pán predseda. Viacero, viacero pripomienok. Ťažko chápeme, prečo prístup komisie sa tak veľmi sústreďuje e, na uzatvorenú škálu a na tie prechodné fázy. Veľmi dobre chápeme, že ide predovšetkým o to, aby sme dali odpoveď alebo uistenie e, priemyslu, viacej možno, ako dospieť k tomu, čo by malo byť cieľom tohto procesu a síce, aby sme tu dali spotrebiteľom čitateľnosť, aby sme zjednodušili rozoznávanie pre nich jednotlivých nálepiek. To preto, lebo nálepky sú ľahko e, pochopiteľné, reorientujeme spotrebiteľov. Čiže prvá otázka ide na komisiu. Prečo sa tak veľmi sústredujeme na prechodné fázy? a prečo taká veľká kritika na e, jednotlivé kategórie na tomto základe. No a druhá e, pripomienka taktiež smerom na komisiu. Nechápeme analýzu nevýhod kategorizácie, ktorá je otvorená. Vidíme rizika, ktoré sa môžu vyskytnúť. Tu mám reklamu Electroluxu ktorá e, veľmi e, dbá na otvorenú kategorizáciu, ale 5 prvých výsledkov, pokiaľ ide o práčku, tak je tam A plus AA. Druhá je A plus plus AA. Štvrtý výrobok A plus plus AB. A piatý výrobok A a šiestý AAA. Čiže toto podľa nás e, je implicitná logika otvorenej kategorizácie, skutočnosť, že spotrebiteľ je úplne stratený v týchto referenciách. Otázka stále na komisiu. Vo vašej prezentácii hovoríte, že 10 e, vašich, viac ako 70 vašich vzoriek si myslí, že zatvorená kategorizácia je lepšia, ale globálne sú tu nevýhody. Ako teda prejdete z jedného tvrdenia na druhé? E, druhá otázka asociácie, to bolo spomenuté, že asociácie sa konzultovali. No ja by som rád vedel o tom niečo viacej. Uh, aká je bola skutočná realita a spôsob, aké, a vaša, akým vaša expertíza sa brala do úvahy. Ešte jedna otázka na komisiu. Hovoríme o označovaní pneumatík a zdá sa mi, že komisia uh, tu prijala prístup zatvorenej škály. Aká je tá koherentnosť, aká je logika ehm, z pohľadu tých ostatných ehm, prístupov, prístupov ostatným produktom? My sme tiež urobili ehm, prieskum v rámci parlamentu. Išlo len o to, čo je najľahšie, čo je najužitočnejšie a keďže ide o 54%, tam bolo 54% respondentov za zatvorenú škálu. Takže toľko k mojim pripomienkam. Ďakujem, pán predseda. Posledný príspevok, pán Krenčian. Dúfam, že som správne vyslovil vaše meno. Prepačte, ak nie. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem aj za prácu, ktorá bola odvedená zo strany všetkých, ktorí dnes prehovorili. Ja som veľmi pozorne počúval všetkých rečníkov. A dovolte mi, aby som k tomu povedal niekoľko pripomienok. Ja chápem, že sa snažíme všetci dospieť k jednému cieľu a to je zníženie spotreby energií. Avšak mám teraz dojem, že na spotrebiteľa sme teraz preložili bremeno časti našej zodpovednosti. A niektoré problémy, ktoré s tým súvisia, už dnes boli naznačené. Napríklad e, to určité obdobie, prechodné obdobie medzi vyprodukovaním takýchto produktov a um, uvedením na trh. To je vec, ktorá ešte celkom nie je doriešená s tým prechodným obdobím. Nuža, čo sa týka samotnej nálepky, mali by sme sa ešte raz pozrieť na náš základný cieľ a to je úspora energie. A možno by sa dalo niekoľko z tých problémov, ktoré e, môžeme očakávať, vyriešiť už vopred, ale vyžadujú si určitú dávku odvahy. To už bolo povedané. Odvahu na strane výrobcov, ale aj na strane predajcov, tak aby spotrebiteľ nebol uvedený do situácií, že nebude rozumieť tomu, čo mu je predložené a nebude sa vedieť rozhodnúť, alebo to rozhodnutie mu padne za ťažko. Myslím, že by sme sa mali pokúsiť postarať sa o to, aby takéto označovanie bolo urobené tak, aby bolo podstatne jednoduchšie, aby bolo zrozumiteľné. Už bolo povedané, že sú tu rôzne systémy, sú možno komplikované, operujeme so znamenkom plus, operujeme s percentami mínus, ale to, pre aký systém sa rozhodneme, to nie je zatiaľ také jednoznačné. Ja si myslím, že e, by sme to nemali vidieť až tak pozitívne, tú reakciu na uzatvorenú škálu možností. Ja som presvedčený o tom, že každý, kto kupuje takýto produkt, by mal dostať niečo jednoduchšie. Prepačte, ja som prehľadol pána podpredsedu, takže nech sa páči, máte teraz slovo vy. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem ale pokračovať radšej v dánštine. Tak poprosím, aby ste si dali slúchadla. Ďakujem, takže pokračujem v dánštine. Niekoľko rokov eh, sme sa, ja som sa venoval niekoľko rokov aj v oblasti reklamy a je jasné, že keď potrebujete niečo pre, predať alebo chcete predať, um, tak je tu jedna vec, ktorú si musíte dobre pamätať a to je vypočuť si spotrebiteľa. Počúvať, čo on potrebuje a zohľadniť to, pretože je veľmi dôležité, a to je dôležité aj v tejto diskusii, načúvať tomu, čo potrebuje spotrebiteľ. Tu sa ukazuje, že systém musí byť čo najjednoduchší východisko by sme mali ukotviť tam, kde už spotrebitelia tento systém poznajú, teda v tom systéme, aký poznajú a rozvinúť ho. Ale na druhej strane treba pamätať na to, že naozaj si musíme uchovať jednoduchosť takéhoto systému. Ak by sme uh, mali otvorený systém, ktorý by viedol iba k e, zmetku a bol by zavadzajúci, tak by sa spotrebitelia asi zachovali inak, ako si to želáme. Otázkou je, či to naozaj musíme urobiť tak komplikovane, či sa to nedá urobiť jednoduchšie, jednoduchším systémom, jednoduchšou podobou, či neexistuje nejaký jednoduchý, e, spôsob e, navrhnutia nálepky a to sa musíme na to pozrieť spoločne e, s komisiou a s týmto priemyselným odvetvím a pozrieť sa na to, či nemôžeme urobiť nejaký dlhodobejší plán, mať nejakú jednu líniu, po ktorej potom pôjdeme, aby sme dokázali v priebehu času meniť um, zaradenie výrobkov, aby sme toto preklasifikovanie vedeli urobiť nejako z logicky v jednej línii, ak budú spotrebitelia vedieť, že e, ten najzelenší výrobok, čím tmavšia zelená na nálepke, tým ekologickejší je výrobok, tak sa tomu prispôsobia aj výrobcovia. Možno by mali s takýmto označovaním alebo s takýmto postupom určitý problém výrobcovia, ale ja som presvedčený o tom, že musíme byť ambiciózni a musíme si postaviť ciele čo najvyššie na druhej strane, ako som povedal, potrebujeme nejaký jednoduchý systém, podľa ktorého sa môžeme veľmi ľahko orientovať a potrebujeme, aby tento systém bol zrozumiteľný tak, aby sme boli schopní pomerne rýchlo rozhodnúť o výrobku, ktorý je najekologickejší. Ďakujem pekne. A teraz tu mám naozaj celkom posledné vyjadrenie pani Týkal. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať pani Podimata za jej správu a za iniciatívu, ktorú zorganizovala za toto vypočutie. Ja som veľmi rada, že máme takéto e, široké spektrum rečníkov. Celý rad e, štátov, a to nie sú len štáty Európskej únie, ale aj mimo Európskej únie, ktoré sa e, zasadzujú za prehľadnosť takýchto nálepiek a sú ochotné do toho aj investovať. Malo by to byť ponúkané pre e, také produkty, aj také produkty, ktoré zodpovedajú minimálnym štandardom. A čo sa týka označovania, myslím si, že označovanie by malo byť také jednoduché, ako je to len možné, aby bolo zrozumiteľné pre spotrebiteľov, aby veľmi jednoduchým spôsobom prezentovalo kritéria. Prečo by spotrebiteľ um, mal byť podnecovaný kupovať čo najekologickejší, čo najúčinnejší, energeticky najúčinnejší produkt. Položme si túto otázku. Samozrejme, že e, chceme, aby takto spotrebitelia postupovali preto, aby sme sa zachovali čo najšetrnejšie k životnému prostrediu. Tak treba podľa toho postupovať. E, zaznelo tu mnoho názorov, bolo povedané, že toto rozhodnutie bude smerovať k navrhnutiu smernice alebo ktoré budú ukotvené tieto pravidlá, ale myslím, že tá informácia pre spotrebiteľa zatiaľ nie je jasná. A keď nemáme jasné kritérie pre spotrebiteľa, tak by sme poskytli spotrebiteľovi iba metúcu informáciu a nedosiahli by sme, alebo nie tak skoro, ako by sme chceli, naše základné kritérium a to je úspora energie. Celý tento systém je veľmi úzko prepojený s, so smernicou o energetickej úspornosti aj pre budovy. A tu sa zavadzal systém minimálneho štandardu, ktorý je požadovaný na to, aby budova bola uznaná za energetický účinnú. A to závisí aj od materiálov, ktoré boli použité a od mnohých ďalších kritérií. A ja si myslím, že podobným postupom e, by sme sa mohli e, uberať aj v tomto prípade. Ďakujem pekne, ďakujem za všetky stanoviska, ktoré odzneli. Komisia, verím tomu, si vaše pripomienky vezme k srdcu a zohľadní ich. A toto treba vnímať ako pokus e, sprostredkovania informácií, ako problematiku vnímajú všetky strany. Pozerám na hodiny, nemáme už veľa času, ale ja by som teraz rád dal všetkým aktérom tu na pódium ešte raz príležitosť, aby zareagovali na vaše otázky a pripomienky, pretože zaznela niekoľko otázok. A ak súhlasíte, začnem zľava doprava, takže najprv tam najprv dám slovo pani Hope. Hope alebo Hope? Nie som si celkom istý. Hope, áno, tak pani Hope, nech sa páči. Máte slovo, nech sa páči. Uh, well, much, uh, Royal, and... Ďakujem pekne pánovi Royalovi aj všetkým rečníkom. Stručne prejdem všetky tie otázky. Pán Březina, pokiaľ ide o nové produkty, ktoré sa pridajú do toho systému, bolo by potrebné e, za každým e, preklasifikovať Ačko, Gčko. Teda keby sa to urobilo raz, tak by tam bol priestor na zlepšovanie a myslím si, že keby výrobky boli naozaj zhradené do kategórie ABC, tak to Ačko by e, viacej vyniklo, než je súčasná situácia, keď všetko je v Ačku alebo v A+. Pani Hall, áno, súhlasím s tým, čo ste povedali. Bohužiaľ, ten prieskum komisie sa nám nezdá byť postačujúci na prijatie rozhodnutia pretože nevieme, aký to bude mať dopad na, výbo- na výber medzi tými produktami, pretože to má za cieľ tá nálepka. Pán Langen, áno, zelená stráca svoj význam, v tom s vami súhlasím keď všetko bude v tom zelenom poli a všetko bude označené Ačkom a nebude jasné, e, čo je vlastne tou špičkou e, toho, tej klasifikácie. Ďalej pani Riera Madurel. Súhlasíme, že je dôležité e, vzdelávať výrobcov a, spo- výrobcov a predajcov, ale aj spotrebiteľ musí chápať tú nálepku tak, aby teda pre nich tá nálepka bola jasne Eh, mala jasnú výpovednú hodnotu. Ďalšia otázka, aké by boli náklady toho, keby sme sa nesnažili propagovať tie najlepšie výrobky eh, by boli naozaj veľmi vysoké. Čo ste povedali vy, pán Čičester, že cena výrobku eh, často je negatívnym faktorom, pokiaľ ide o motiváciu ľudí kupovať tie najkvalitnejšie, najúčinnejšie výrobky z hľadiska energetickej spotreby je dôležité, aby e, ľudia mali už tú hranicu, ktorú nechcú e, vlastne, ktoré sa nechcú vzdať. A ďalšia otázka, otázka konzultácie. Ďakujem pekne, že ste to načetli že sme neboli do konzultácie zapojení riadnym spôsobom. Áno, my e, sa zapájame, snažíme sa prezentovať naše názory, ale zatiaľ neboli zohľadnené. Dokonca sme ani nedostali konečnú verziu toho prieskumu. Takže tá konzultácia, ak vôbec prebiehala, tak určite nebola úplne náležitá. Ďalšia otázka o tom, že e, by bolo ten problém potrebné riešiť na vyššej úrovni. Áno, na to reaguje návrh o ekodizajne. A ešte ďalšia otázka. Pevne veríme, že spotrebitelia pochopia to prechodné obdobie a preto je, nás naozaj mrzí, že tie uh, roky uh, sú takým malým, malým písmom na, tom, na tej nálepke. Ďakujem. Ako ďalší dostane slovo predstaviteľ komisie. Relatívne veľa otázok padlo na adresu komisie. Myslím, že pán Jones je tu ešte. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za všetky poznámky, ktoré sme si vypočuli. Najskôr poviem asi to, že komisár a komisia zatiaľ neprišli so žiadnym rozhodnutím. My sme požiadali o vykonanie prieskumu, o konzultáciu a až potom sa rozhodne. To, čo povedala pani Hol, ma troška sklamalo, musím povedať, pretože sme sa naozaj snažili v dobrej viere dať odpovede na dve otázky. Tá prvá otázka, ktorá z tých nálepiek sa stretáva s najväčším pochopením spotrebiteľov, teda ktorú najlepšie chápu, z ktorej najlepšie dokážu vybrať informácie, ktoré potrebujú. A potom po druhé, eh, ako to bude vyzerať, keď sa prejde z jedného systému na, druhé, na druhý, eh, ktorý systém by najviac vyhovoval, ktorý by najlepšie chápali spotrebitelia my sme naozaj sa snažili e, zapojiť všetkých aktérov. Chceli sme sa tu na tých vlastne referenčných hodnotách. My sme však zatiaľ nehľadali odpoveď na otázku, ktorým systémom dokážeme nejakým spôsobom zmanipulovať spotrebiteľov, aby prijali rozhodnutie, ktoré my chceme. My nechceme spotrebiteľov manipulovať e, v tom či onom zmysle. A niektoré tie otázky, ktoré od nás požadovali, aby sme položili mimovládne organizácie, e, presne išli tým smerom manipulovať e, spotrebiteľov smerom ku konkrétnemu riešeniu. My chceme skôr len ich informovať, aby mohli urobiť sami informované riešenie. A keď sa pozriete na túto priesvitku. Tam vidíte jasne, že je tu položená otázka, ktorý z daných systémov spotrebiteľ najlepšie rozumajú, ktorého zrozumiteľnosť je pre spotrebiteľov naj, najlepšia a komisia je presvedčená, že práve na toto má slúžiť tá nálepka, teda nie na to, aby sme prinútili nejakým spôsobom spotrebiteľa prijať to či ono rozhodnutie. Takže toľko na úvod. Komisia zatiaľ neprijala rozhodnutie a mrzí ma, že tu padli podozrenia, že komisia sa snaží um, veci tlačiť nejakým smerom. Nie, my sa snažíme naozaj objektívne nájsť riešenie, odpovedať na otázku, ktorá nálepka najlepšie poskytne spotrebiteľovi informáciu, ktorú potrebuje. Položili sme si teda tri otázky. Poprvé, pokiaľ ide o informácie na nálepke. Sú postačujúce na to, aby mohli spotrebitelia prijať inteligentné rozhodnutie? A to je tá otázka. Nede o to prinútiť ich, aby si kúpili nejaký konkrétny výrobok. Nejde o to, aby mali k dispozícii informácie na prijatie informačného, informovaného rozhodnutia. Potom druhá otázka ehm, motivuje alebo stimuluje nejako tá nálepka výrobcov, aby produkovali kvalitnejšie výrobky? A tretia otázka, aká je miera byrokracie eh, spojená s daným systémom nálepiek? To sú podľa mňa tie tri otázky, ktoré je potrebné zodpovedať. A ja mám pocit, že štúdia, ktorú komisia vykonala, poskytuje množstvo informácií má naozaj veľkú výpovednú hodnotu, pokiaľ ide o tieto otázky. Samozrejme, že e, komisia si preštuduje aj iné štúdie, e, ktoré sú alebo budú k dispozícii k tejto problematike predtým, než príjmeme záverečné rozhodnutie, než prídeme s návrhom pre radu a parlament. Andre, neviem, či ešte som na niečo zabudol, keď chceš takto doplň. Áno, ďakujem. Možno, aby som reagoval na niektoré otázky, ktoré boli priamo e, namierené na komisiu. Prečo sa sústredovať na prechodné obdobie? Preto, lebo ako sme videli, tak sme v reálnom svete. Nejde o vymyslenie niečoho, čo už máme. Už máme nálepku v obchodoch a teda čokoľvek urobíme, bude tu prechod smerom k novému modelu, čiže museli sme zvážiť aj tento aspekt. Videli sme tiež, že môžeme dúfať, že budú tu inovácie a veci sa pohnú a teda postupne tu bude vývoj, teda tento prechod sa uskutoční, čokoľvek urobíme. Čo sme my chceli je túto dimenziu zobrať do úvahy. Mm, potom tu bolo číslo 72% približne ľudí pochopilo model AG, teda to, čo je dnes v obchodoch. E, tieto osoby pochopili, že e, po nejakom čase sa zmení hodnota kategória a v roku 2009 práčka A bude v roku 2010 práčkou C. E, čiže tu máme iba 19% alebo 25% alebo 14%, ktorí podporujú takýto systém. Čiže tu je rozdiel v dvoch číslach reálnosť konzultácií. Mali sme stretnutie s výborom pre označovanie všetky zaangažované strany, rozličné prezentácie, mali sme výmenu korešpondencie, prezentovali sme rozličné modely a tak ďalej. Možno, že každá strana nezískala to, čo chcela. Priemysel nehovoril, ale tiež požiadalo iné veci, iné typy otázok. Mohli sme položiť e, oveľa Ehm, také priamejšie otázky, pokiaľ ide o mimovládne organizácie. Toto nebol, nebol náš základ návrhu. My sme pojem ceny eh, do dotazníka nedali, pretože tá ovplyvňuje spotrebiteľov a bolo by to oveľa viacej citeľné vo výsledkoch prieskumu bez toho, že, že by sme mohli eh, brať do úvahy názory všetkých, pretože dospeli by sme k niečomu, čo by nebolo zvládnutelné. Myslím si, že sme zvažovali e, celok, dátumy, áno, hovorili sme o veľkosti čísel, Niektorí dokonca navrhovali, aby tu bola ďalšia nálepka vedľa energetickej nálepky, kde by sa hovorilo pozor, toto je stará nálepka, alebo pozor, toto je nová nálepka. A jedna nálepka by podľa nás mala stačiť. Môžeme upozorniť ešte viacej na skutočnosť, že informácia, ktorá tu je, nie je jasná. Je to možné. Pneumatiky, áno, veľmi dobrá otázka. Prečo sme navrhli e, škálu A až G pre pneumatiky? Preto, lebo sa nám to páči. A vytvorili sme triedy takýmto spôsobom a je takto náročná a máme pred koľko rokov predtým ako výrobca bude mať väčšinu pneumatík v triede A, čiže teraz ešte nepotrebujeme otvoriť túto škálu pretože škála bola od začiatku vytvorená za takýmto účelom, takýmto štýlom. Čiže mm, my sme ešte neanticipovali, e, či bude potom A++ alebo A-20 alebo niečo také. To ešte príliš skoro. Samozrejme, dôležitá skutočnosť, e, ktorú sme spomenuli, a síce, že Nálepky musia byť dobré, pochopiteľné, to sa nám zdá zásadné. To sme sa snažili aj zistiť, povedali nám, že A minus ľudia nepochopia, áno, a G možno bude lepšie pochopiteľné. Videli sme, že ľudia uh, ktorí e, mali pred sebou AAA, tak jednoducho urobili zlú voľbu. Musíme pochopiť e, cel, celú problematiku. Ak by sme e, sa uspokojili s AG, tak dnes by sme tu neboli. Bolo by to také jednoduché mať AG aj naďalej. Problém je ale v tom, že veci napredujú a teraz musíme ísť smerom k novej generácii, čiže toto je prechod, e, ktorý je ťažký. O tom diskutujeme a dúfame, že tieto prvky nám pomôžu prijať dobré rozhodnutie. Tu by som ešte chcel informovať, e, že možno so šťastím do zajtra e, dostanete podrobnosti a dotazníky, ktoré boli e, súčasťou tohto prieskumu každému z vás, aby ste videli, čo sme teda urobili a vyvodili z toho svoje vlastné závery. Ako ďalší rečník, pani Maurer, nech sa páči. Ďakujem. Chcela by som len dve krátke pripomienky, ak by A++ bola alternatívou na vyriešenie diskusie o nálepke. Vieme zo spotrebiteľských prieskumov, že triedy A++ sú lepšie pochopené, horšie pochopené ako A. O tomto sa už hovorilo v regulatívnom výbore. Sme pripravení o tom hovoriť ako alternatíve, e, predpokladajúc, že tu budú určité podmienky. Prvá z nich e, Nemali by sme pridávať triedy nad A, ak nie je tu technologická potreba, pretože tu máme A++ chladničky, ale trieda B je prázdna, čiže toto by nemalo význam pre spotrebiteľov. Ak e, chceme Eh, sa sústrediť iba na triedu A++ a ostatným sa nevedo, nevenovať. Eh, potom iba tie špičkové produkty by mali byť v tejto kategórii a, a e, nemali by sme mať celkom otvorenú škálu smerom hore, kde bude A++ do nekonečna. Tu by sme sa mali sústrediť na, na revízny proces, ak budeme mať viac ako 7 tried, tak trh bude veľmi rozdielny, budú tu veľké rozdiely medzi najlepšími a najhoršími produktami na trhu, čiže spotrebiteľ sa musí vedieť rozhodnúť pre najlepší produkt. Druhý komentár o pochopení spotrebiteľov toho, čo komisia zistila zo z prieskumu, je to, že A až G, to, A až G e, škála že je najmenej pochopiteľná a jedna priesvitka sa sústredila na to, že staré E, e, triedy C majú rozličnú energetickú efektívnosť a 99 spotrebiteľov išlo k energeticky účinnejším produktom. Nevideli sme podrobné informácie, čiže viac k tomu nemôžeme povedať a ďalšia analýza je potrebná na to, aby sme videli, a kam nás tento prieskum môže priviesť. Ďakujem. Pani Klamová, vaša kolegyňa tiež chcela zareagovať ale poprosím vás, aby ste naozaj boli stručná. Ďakujem pekne. Len aby som doplnila a vrátila sa k niektorým otázkam, ktoré odzneli, pokiaľ ide, čo robia spotrebiteľské organizácie, aby dali školenie maloobchodníkov. Títo majú tiež zvláštnu úlohu eh, v rámci tejto škály a to eh, je pravda hlavne pre spotrebiteľské organizácie, ktoré musia informovať spotrebiteľov, aby títo vedeli sa v tom orientovať tieto nové otvorené škály. Toto bude veľmi ťažké, pretože to znamená, že sa musíme aktualizovať každodenne, teda naše znalosti, aké sú tie špičkové triedy, aká značka, aký produkt, aká produktová skupina. A to isté platí aj pre maloobchodníkov a napríklad tu bola podporená, e, zatvorená schéma, škala bola podporená vo Francúzsku a Spojenom kráľovstve, pretože oni by potrebovali veľké zdroje, aby sa aktualizovali aktuálne, e, pokiaľ ide o každú značku a každý produkt aby bola schéma otvorená. Pokiaľ ide o to, či tu boli konzultácie spotrebiteľských organizácií, tak tu súhlasím s tým, čo povedala kolegyňa z e, mimovládnej organizácie. E, Áno, konzultovali sme, hlavne pri príprave dotazníka. Na nešťastie mnohé z našich komentárov sa nezobrali do úvahy, ako sa zdá. Musíme sa pozrieť na to, keď budeme mať viac informácií. A záverečná otázka bola, e, táto sa týkala nákladov pre e, maloobchodníkov a výrobcov. To je ťažké povedať v mene maloobchodníkov, ale je jasné, že jasná nálepka je viac ako bremeno aktualizácie nálepiek v predajniach, čiže náklady, ktoré sú spojené s aktualizáciou, sú oveľa vyššie ako, e, ako reklasifikácia nálepiek v obchodoch. Čiže na to sa musíme pozrieť a porovnať jednu vec s druhou. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Falčúny. Ďakujem pekne, pán predseda. E, môže sa zdať, e, keď počúvame túto diskusiu, že priemysel má iný názor, pokiaľ ide o potreby spotrebiteľov, ale prvá vec, ktorú vám povedia na akomkoľvek marketingovom e, kurze, je, že spotrebiteľ je kráľ. Toto je vedúci princíp priemyslu. Áno, ich pánom je spotrebiteľ. Ako sa toto dá pretaviť do skutočnosti, do reality. Jedine s tým, že budeme vychádzať z faktov. Počul som veľa názorov, e, spotrebitelia nepochopia, a minus 20 spotrebitelia pochopia, a až G. Otvorená škála e, bude metúca pre spotrebiteľov, ale kde sú tie dáta, kde sú tie informácie, ktoré by toto dokázali, takéto tvrdenia? Toto je jediná pripomienka, ktorú chcem urobiť. Prosím, príjmite rozhodnutie, ktoré je založené na skutočnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A na záver pani kolegyňa Podimata. Ďakujem pekne, ďakujem pán predseda, vážne kolegyne, kolegovia, dámy a páni. Určite ste vyrozumeli z diskusie, že je teraz dosť ťažké urobiť nejaký spoločný záver z diskusie, ktorá prebehla. Počuli sme viacero strán a vieme, tieto argumenty už poznáme do určitej miery. Je tu štúdia Európskej komisie. Um, aj od komisie sme si vypočuli závery, ktoré zo štúdie vyplývajú a máme aj viaceré ďalšie názory. Bolo povedané na strane zástupcov spotrebiteľov, že nemali k dispozícii zatiaľ vyhodnotenie niektorých prieskumov. A je tu aj ďalšia vec a síce, že štúdia komisie prichádza k rôznym záverom. A rôznym záverom, porovnaní e, k štúdiám, ktoré prebehli na národnej úrovni, či ich už urobili univerzity alebo zástupcovia spotrebiteľov. Nemyslím si, že sa nám podarí teraz a tu vyriešiť e, tento spor, ktorá zo štúdií je najdôveryhodnejšia, ale e, z toho, čo zaznelo, chcem vyvodiť nasledovný záver. Niektorí kolegovia boli zdržanliví, čo sa týka metodiky, ktorú komisia zvolila pre vypracovanie prieskumu, pre jeho vyhodnotenie a myslím, že táto zdržanlivosť vyplýva z toho, že v apríli bez toho, aby bola predtým vypracovaná nejaká štúdia hodnotenia vplyvu, bolo prikročené k zmene označovania napríklad e, pre chladničky a um, televízne príjimače bolo čiastočne zavedené označovanie s mínus percentami, teda jeden z tých typov. A sú k tomu rôzne názory. Či už v tejto štúdii naozaj bolo dosť zohľadnené najužitočnejšie označovanie, to, čo je pre spotrebiteľov naozaj najzrozumiteľnejšie, to je vec, o ktorej sa môžeme ešte ďalej dohadovať, ale parlament nemá záujem teraz sa zasadzovať za jeden alebo iný typ označovania, za jeden z tých, ktoré nám boli predstavené, ale našim záujmom je, a myslím, že v tom sa zhodneme všetci, a bolo to povedané už na začiatku, a síce dôležité je, aby toto energetické označovanie výrobkov bolo úspešným príbehom. A na to, aby sme boli úspešní v tejto veci, potrebujeme splniť základné kritérium a to je, aby sme zabezpečili aj do najbližších rokov znižovanie um, spotreby energie. V tom prípade môže byť tento príbeh označovania um, výrobkov úspešný. A pre nás je dôležité, aby takéto označovanie bolo známe a zrozumiteľné pre všetkých spotrebiteľov v Európe, či na severe, alebo na juhu, či v starých alebo nových členských štátoch. aby to bolo zrozumiteľné úplne všade, aj v tých oblastiach, ktoré nevynikajú eh, high-tech technológiou, či už je to eh, tá najmajetnejšia vrstva obyvateľstva alebo sociálne slabšia. Toto označovanie, energetické označovanie výrobkov musí byť všetkým zrozumiteľné celoplošne v celej Európskej únii, aby sme tým dokázali podporiť znižovanie spotreby energie, aby sme dosiahli ten na základný cieľ a to je energetická účinnosť. Ja vám všetkým ďakujem za diskusiu, za vaše pripomienky, za vaše otázky a za seba by som chcela vysloviť podporu a poďakovanie tieňovej spravodajkyni, ktorá veľmi úzko so mnou spolupracovala. Naozaj sme sa snažili spolu nájsť to najlepšie riešenie, ktoré by bolo eh, vhodné. Ďakujem pekne. Ja sa chcem pripojiť k slovám vďaky a chcem sa poďakovať aj pani spravodajkyni, pani Podimata. Naozaj ste odvedli kus práce, aj keď ešte nejaká práca e, zostala, ešte budeme musieť na tom popracovať. Dáme si teraz 2-3 minútky pauzu a potom budeme pokračovať s druhou časťou.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 udiať, ale poprosím vás, aby ste vyšli von, ak potrebujete dokončiť debatu, ktorú práve vediete, alebo aby ste si to odložili na neskôr. Dnes máme v našich radoch hostia. Takže aj vo vašom mene rád medzi nami privítam predsedu Európskeho inštitútu pre inováciu a technológie. Pána Šumanca, prepáčte, to nie je celkom správne. Ospravedlňujem sa, ak som nesprávne vyslovil vaše meno. Ja sa snažím, urobím to najlepšie, ako dokážem. A som veľmi rád, že ste si našli na nás čas. Sme veľmi, veľmi zvedaví, čo sa v EIT momentálne deje my už sme veľmi o tom diskutovali, kedy, ako, kde sa táto inštitúcia zriadi a máme niekoľko kolegov, ktorí sa veľmi o túto tému zaujímajú a budú veľmi radi, ak im poskytnete informácie o aktuálnom stave veci. Nech sa páči, máte slovo. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, najskôr si hovorím, či ma počujete. Výborne. Takže naozaj je pre mňa obrovskou radosťou a cťou byť tu a poinformovať vás o aktuálnej situácii v EIT. Zrejme v tomto výbore je niekoľko nových poslancov, takže možno stojí za to, aby som v krátkosti EIT predstavil. Takže poďme na prvú priesvitku. Takže čo je EIT? Je to relatívne jednoduché. EIT má byť katalizátorom zmen, zmien, pokiaľ ide o inovačnú kapacitu a jej dopady v európskom spoločenstve. Toto je teda taká nejaká naša misia. A ja chcem teda hovoriť veľmi otvorene o tom, ako to s nami vyzerá. Hovoríme najskôr o tej kapacite. Európske spoločenstvo, Európsky parlament, Európska únia ako taká sa snaží zvýšiť kapacitu a EIT sa zameriava hlavne na dopady inovácií. My by sme boli radi, keby veci boli dotiahnuté do konca. A ja vám teraz poviem, o čo nám konkrétne ide. EIT vznikol 11. marca 2008 na základe rozhodnutia Európskeho, Európskej komisie. Sme nezávislým úradom spoločenstva. Zrejme sme, zrejme sme prvý svojho typu, čo znamená nezávislý. Znamená to nezávislý, pokiaľ ide o rozhodovanie, ale zároveň um, musíme um, sa zodpovedať Európskej komisii. My riešime a to podľa mňa sa nevidí tak často, že riešime všetky tri strany znalostného trojuholníka. Na jednej strane máme vzdelávanie, hlavne vyššie vzdelávanie, potom máme výskum a potom máme inovácie. Ja skôr túto kategóriu nazývam biznis, teda podnikanie a neskôr vám poviem, čo to konkrétne znamená. V Göteborgu sme mali nedávno počas švedského predsedníctva stretnutie a ja som dostal otázku, ktorá z týchto troch strán trojuholníka je pre nás najdôležitejšia. A ja som odpovedal, pre nás majú všetky rovnakú váhu. Dámy a páni, my všetci by sme si mali uvedomovať, že inovácie momentálne nevychádzajú z podnikateľského sektora, nevychádzajú iba, iba zo vzdelávania, iba z výskumu. Inovácie môžu vyvstať z ktoréhokoľvek ohníka v tejto reťazi. Takže pre mňa tieto tri strany znalostného trojuholníka sú rovnako dôležité. Ak budeme zaostávať v niektorej z nich, tak je to problém. My sme dostali mandát, ktorý je pre nás veľmi dôležitý, že máme teda eh, relatívne jednoduchú štruktúru ja osobne som dlho pôsobil v podnikateľskom sektore, 37 rokov v Royal Philips Electronics a v ďalších podnikoch. Takže si naozaj veľmi dobre uvedomujem, že tá jednoduchosť, že v nej je sila, teda v jednoduchej štruktúre. My tu máme dva prvky. Máme tu správnu radu, nezávislú správnu radu EIT, tá je trošku väčšia, než by som si bol želal, ale naozaj funguje vynikajúco po personálnej stránke a máme aj e, svoje sídlo v Budapešti. To je ten druhý prvok tej štruktúry. Ehm, na tomto mieste by som chcel povedať, že minulý týždeň sme dospeli k záveru, alebo to možno bolo trošku skôr, že Gerard Nazal bude riaditeľom nášho inštitútu, takže pripravujú sa aj budovy, ako aj personál pre toto naše sídlo. Ďalším prvkom tej e, dvojúrovňovej štruktúry je jednoduchá operatívna implementácia. Budeme mať e, dve či tri e, tzv. KIC, teda spoločenstva znalostí a inovácií a mali by byť vytvorené do konca roku 2009. 309 miliónov, to je náš rozpočet, ten je relatívne nízky momentálne, ale ešte sa k týmto číslam vrátim, pretože naše programy budú implementované trošku inak, než to býva zvykom. Teraz sa pozrime na to, aké zásady uplatňujeme pri našej práci, ktoré sa lišia od tých bežných princípov. Poprvé, dôležité je pre nás to vodcovstvo, tá vedúca úloha. Vznikli sme minulý rok v septembri. Boli sme podstavení pred úlohu, aby sme mali fungujúce KIC už začiatkom budúceho roka, čo sa nám zdalo relatívne nerealistické. No a Podarilo sa nám relatívne rýchlo napredovať a to práve vďaka tomuto leadershipu, vďaka tomuto vodcovstvu. Ďalšia vec, ktorá je pre nás dôležitá, je to taká ďalšia zásada a to je jednoduchosť, pokiaľ ide o procesy a štruktúry. pretože máme iba 9 e, stranovú, stranový program. Náš zoznam kritérií má iba 4 strany a to je veľmi dôležité, že je to také krátke, pretože Eh, je to potom realizovateľné a práve ja som stal za vytvorením týchto návrhov. A potom tu vidíte také heslo can do, teda dokážeme to. Mnohí si myslia, že tento slogan pochádza od pána Obamu, ale nie je to tak. Je to uh, veľmi frekventované heslo v západnej kultúre. Ide o to zaoberať sa vecami kreatívnym spôsobom, e, odstraňovaním prekážok. Teda tento ken, du, duch. Áno, my to dokážeme. A že sa nám to podarí. V Európe tomu tak často nie, nie je tak. Tam sa často iba hovorí, ale kroky zaostávajú. Ďalšia, tretia vec. Spomínal som to slovičko impact, teda dopad. Teda chceme široký dopad v spoločnosti, vzdelávanie ľudí a tzv. brain gain, teda nie únik mozgov, ale práve naopak prílev mozgov, potom nové podniky a vytváranie nových e, pracovných príležitostí. No a potom tie kľúčové výzvy, ktorým momentálne čelíme, teda trvalúžateľné energie, klimatické zmeny a budúca informačná a komunikačná e, spoločnosť. A ešte ďalší princíp, to sú synergie ten pre nás naozaj kľúčové. Teda už som spomínal, že ten dopad, to konkrétne je pre nás dôležité. V Európskej komisii samozrejme prebieha mnoho ďalších aktivít, spoločné technologické iniciatívy, rôzne programy a my sa tešíme, že sú tu aj takéto ďalšie aktivity. Náš program by nemohol fungovať, keby tu neboli ešte aj tie ďalšie programy. Takže toto podporuje kapacitu a my z toho profitujeme a tiež profitujeme z národných aktivít, pokiaľ ide o inovácie a výskum. Takže ako to vyzerá momentálne? Ďalšia priesvitka. Naša práca začala 15. septembra 2008. Výzvu pre KIC sme uzavrali 27. augusta 2009 od 1. alebo 2. apríla. Táto výzva bola otvorená. A vidíte, že všetko to bežalo veľmi rýchlo. Prvé dve, respektíve tri KIC si vyberieme v decembri 2009. Chceli by sme mať tri. Ak sa nám nepodarí nájsť tri, tak sa uspokojíme aj s dvomi. pretože naozaj vysoká kvalita, najvyššia kvalita je pre nás podstatná. Potom tieto KIC eh, budú fungovať na základe jednoduchých rámcových eh, zmluv na 7 rokov, ktoré mali podpísané v druhom štvrť roku 2010, čiže by to malo byť relatívne rýchle. Samozrejme, tam budú nejaké vyjednávania, nejaké rokovanie, ale chceli by sme to naozaj čo možno najviac urýchliť. A myslím si, že perspektívy sú naozaj veľmi dobré. Pohovorme si teraz o inováciách v Európe. Vy všetci ste naozaj odborníkmi v tejto oblasti. A preto vám snadne nemusím hovoriť, že pokiaľ ide o inovácie, tak zaostávame za ostatnými časťami sveta. Je to Južná Amerika, USA, Čína, India a ďalšie krajiny, ktoré nás predbiehajú. Otázka znie, máme v Európe zaujímavé príležitosti? Odpovede je jednoduchá. Áno, máme. Niektoré z nich sa objavili len nedávno v lete a mne sa naozaj niektoré z nich veľmi pozdávajú, takže by som ich rád v stručnosti predstavil. Poprvé, Commons, možno ste to ešte nepočuli, o čo ide, tak vám uvediem príklad. Je to vec, ktorá je čoraz populárnejšia, možno sa objaví aj v Európskom parlamente o pár rokov. Ide o elektronický papier. Keby ste sa v USA pokúšali o elektronický papier momentálne, nemali by ste takú možnosť. Prečo? Áno, pozrite sa na rôzne komponenty elektronického papiera, ktoré momentálne máme, či už je to obrazovka alebo niečo iné. Všetky tieto produkty sú made in Čína, India, Korea a tak ďalej. Nielen sa tam vyrábajú, ale odtiaľ pochádza aj design. Takže to, čo nazývame commons, to je ten kompletný základ výroby, eh, ktorý vám umožňuje eh, kontrolovať výrobu, tak v Európe toto commons už k dispozícii nemáme. Nemajú to k dispozícii na niektorých miestach ani v USA. A mnohé priemyselné odvetvia sa tým začínajú teraz vážne zaoberať. Toto je príležitosť, ktorá je nám otvorená. Po druhé, keď sa pozriete na dodávky, keď sa pozriete na dodávkové reťazce, vidíte, že sú mimoriadne dlhé, vidíte tu outsourcing, presun výroby, e, Filipíny, Čína a tak ďalej. A preto tie, e, e, er, tie Reťazce dodávok sú veľmi dlhé. Sú tu veľmi dlhé prepravné trate, to má negatívny dopad na klimatické zmeny a tak ďalej. A ten pohľad na reťazec dodávok sa mení a priemysel odvetvia e, začína vymýšľať nad tým, prečo nevyrábať v Európe. Nie je predsa vždy zapotreby prenášať výrobu do e, Mexika alebo na e, Filipíny. Momentálne americké podniky znova plánujú začať, začať mm, outsourcovať do Mexika, čo bolo kedysi nemysliteľné. Takže to sú veci, e, ktoré musíme e, zvážiť. Máme tu napríklad naozaj preťažené e, prístavy, napríklad tu nedaleko v Antwerpách, takže naozaj stojí za to zamyslieť sa nad tým. Ďalšia, tretia vec, e, momentálne sa veľmi často hovorí o životnom prostredí, o energii, o demografických zmenách. To sú veľmi často pretraktované otázky, pretože sú dôležité pre našu modernú spoločnosť. A tu tiež môžeme nájsť určité príležitosti. Ja som za ostatných 10 rokov e, žil takmer polovicu v Číne a ja som videl tam ten obrovský, obrovský pokrok. Videl som tam tú obrovskú rýchlosť, ako veci napredujú. Čína momentálne každý mesiac vybuduje jednu tepelnú elektráreň. Kto je lídrom na, v tomto odvetví celosvetovo? Je to Čína na základe technológií dodávaných z USA. Ktorá krajina je jediná, prvá na svete, ktorá eh, odskúšala mm, nukleárne zariadenia štvrtej generácie. Je to Čína. Šanghaj a Peking onedlho bude mať eh, bude vybavená elektronickými dobíjacími zariadeniami pre používanie elektromobilov. Znova Čína je na špičke, takže preto musíme aj my sa rozbehnúť a preto si myslím, že EIT je jedna veľmi dobrá iniciatíva, ktorá môže pomôcť k takémuto urýchleniu inovácií. Tým sa dostávame na ďalšiu priesvitku, ktorá hovorí o tom, čo je potrebné pre zvyšovanie kapacity v Európe je to súčasť napríklad aj Lisabonskej stratégie, teda zvyšovanie príspevkov na výskum a vývoj na 2 a následne 3 Momentálne sú to skôr len, tie dve, len tie 2 Samozrejme, v niektorých krajinách je to viac. Švédsko napríklad, Izrael. Toto sú veci, ktoré momentálne prebiehajú na európskej úrovni, ale aj na národnej úrovni. Takže na toto my sa nesústreďujeme, ale my s tým počítame, staviame na tom. Takže na čo sa teda zameriavame? Zameriavame sa skôr na ten dopad spomínaný, na konkrétne využitie znalostí a znova tu máme ten istý zoznam, ktorý tu už bol. Uh, nové podniky, uh, vplyv na uh, trvalodržateľnú energiu, klimatické zmeny, informačnú komunikačnú spoločnosť a vzdelávanie ľudí a príliv mozgov. Ja sa ešte vrátim k tým kids, ale dôležité je to, aby sa to všetko pretavilo do reality, teda aby tu vznikali nové podniky, nové pracovné príležitosti a aby to celé malo dopad na súčasné výzvy, napríklad na klimatické zmeny. Čo my potrebujeme? Potrebujeme napríklad sieť, kompletnú sieť inovácií. Vyššie vzdelávanie, podniky a výskum a vývoj je potrebné integrovať. Je to veľká výzva, ale takéto prepojenie je dôležité, pretože inovácie plynule prechádzajú medzi všetkými tromi stranami spomínaného znalostného trojuholníka. Ešte raz sa vrátim k Číne, ako som už povedal. Čína je mi blízka. Študenti univerzity pre biomedicínu, ktorú som pomáhal zakladať pred 6 rokmi, Títo študenti dostanú istý obnos prostriedkov, ktorí e, využijú na založenie podniku. Čiže niektorí si zo školy odnášajú nielen diplom, ale už aj podnikateľské skúsenosti sú vlastníkmi malého podniku a podľa mňa je na čase, aby sme podobné veci zaviedli aj v Európskej únii. Potom je to dneska kolokácie, teda prepájania ľudí. Čo si predstavujem pod touto zárážkou? Dôležité je, aby sa inovačný reťazec, teda čo, e, jeho čo možno najväčšia časť, koncentrovala v nejakom lokálnom centre, ktoré často bude um, mnohonárodnostné, ale bude kondenzované tak, aby osoby v tomto centre mohli spolu neustále komunikovať, aby si mohli vymieňať názory, skúsenosti. Bez ohľadu na to, kto tieto osoby sú, či sú to nejakí výskumníci, alebo e, študenti, profesori, či podnikatelia. A toto je veľmi dôležité, dámy a páni. Prečo? Hovoríme o tom, že je potrebné vytvárať siete. O tom sa hovorí v Európe stále. A sieť, povedzme so 40 účastníkmi. Takáto sieť nám neposkytne žiadne konečné výsledky, pokiaľ ide po podnikanie alebo vzdelávanie. Toto možno nie je príjemné si vypočuť, ale naozaj to platí, keď sa pozriete na ostatné časti sveta, keď sa pozriete na to, ako, kde sa koncentrujú tie inovácie. Napríklad v USA je to Boston. Ja som žil v aglomerácii Bostonu a naozaj to tam bolo úžasné. V Číne je to Šanghaj, Peking a ešte ďalšia oblasť, potom Bangalore v Indii. A ja nechcem navrhnúť, aby sme si vybrali nejaké európske mesto a tam to všetko koncentrovali, ale dôležité je využiť to najlepšie z toho, čo už teraz máme a aby sme teda vytvorili túto kolokáciu, teda aby sme sústreďovali e, príslušné osoby na jednom konkrétnom mieste. Už som spomínal tie jednoduché odľahčené štruktúry a postupy. Potom ten prístup k endu, to už som tiež spomínal. A poďme tu ďalšia vec, ktorá je mimoriadne zaujímavá. Pán predseda, ak dovolíte, tak sa tomu trošku viac povenujem. V Európe momentálne väčšina vecí prebieha vo veľmi kontrolovaných podmienkach. A to je v poriadku. Ale ak chceme naozaj ísť cestou inovácií, tak musíme tú kontrolu povoliť. Musíme prejsť z takéhoto kontrolovaného prostredia k takému voľnejšiemu, flexibilnejšiemu v zmysle toho can do. Takže stojíme pred úlohou na jednej strane dostať e, zodpovednosti, ale zároveň musíme umožniť inovatívne, kreatívne prístupy. Takže toto je to také e, dve strany tých váh, ktoré je potrebné, medzi ktorými je potrebné nájsť tú rovnováhu. Potom ten leadership, teda to vodcovstvo a orientácia na výsledky. Dámy a páni, my máme v Európe množstvo talentov, množstvo dobrých inštitúcií a na to musíme stávať. Napríklad, keď sa stanete súčasťou nejakého KIC, tak môžete profitovať zo znalostí a zo skúseností aj ostatných častí uh, tohto klastra. Teraz budem hovoriť o tých KIC, teda o tých spoločenstvách vedomosti a inovácie. Zrejme vám je známy tento pojem. Otázka znie, ako ich budeme vytvárať. Začiatkom tohto roka sme mali v Davose veľmi zaujímavé stretnutie s OECD. OECD vypracúva pravidelne správy o inováciách, o tom, čo je potrebné urobiť v tejto súvislosti. A keď sa pozrieme na tie rôzne faktory inovácií, ktoré sa nachádzajú v týchto vynikajúcich správach OECD, naozaj vám ich môžeme odporučiť, ich, e, tých prvkov je asi 100 či 200. Ale kto inovuje týmto spôsobom. Čo je teda potrebné urobiť? Potrebné je vybrať si to podstatné a na tom stávať. A o to sa snažíme my. Bez hľadu na to, čo je vašim cieľom, či konkrétna podnikateľská aktivita alebo lepšie vzdelávanie, dôležité je využívať celý ten znalostný trojuholník, všetky tri jeho strany. Tieto kajce budú takým pokusom, takým experimentom. Ale, pán predseda, je to taký experiment, ktorý nesmie zlíhať. Nesmieme dovoliť, aby zlíhal. Pretože kladím si otázku, ako to napravíme, ak tento pokus zlyha. A momentálne nemáme žiaden podobný projekt, ktorý by mohol nahradiť EIT. Teraz tu máme vedomostný trojuholník v praxi. Ja už som definoval to KIC, že je to teda partnerstvo, spolupráca, ktorá je štrukturovaná právne a finančne a tak ďalej. No myslím si, že tí, ktorí predložili svoje ponuky vo výzve, že si veľmi dobre uvedomujú, o čo v prípade KIC ide. Ja už som spomínal kolokáciu a táto kolokácia, teda koncentrácia na jednom mieste platí aj pre KIC, teda tá proximita, tá priestorová blízkosť je mimoriadne dôležitá. Napríklad, keď sa študenti potrebujú spojiť s profesormi, e, s podnikateľmi, tak by nemalo význam, keby boli od seba vzdialení, keby využívali nejakú sieť, ktorá komunikuje na vzdialenosť 500 kilometrov. Znova vám pripomínam, aké sú naše ciele. Podnikanie, vzdelávanie, podnikateľský duch, vytváranie pracovných príležitostí a vplyv na spoločnosť, to už som spomínal. Vytváranie nových podnikov, keďže zapájame priemysel, to je absolútne kľúčové. Samozrejme, že e, podstatnou vecou je aj ten boj proti tým výzvam alebo reagovanie na výzvy. A podniky sa často snažia fungovať aj v tomto zmysle. Takže my chceme tie podniky v tomto podporiť. Teraz máme ďalší bod. Tam som tu vzdelávanie doplnil ešte od toho podnikateľského ducha. Dámy a páni, vzdelávanie v Európe prebieha veľmi dlho. Máme naozaj vynikajúci systém vyššieho vzdelávania a myslím si, že z mnohých hľadisk e, je naozaj konkurencieschopný v celosvetovej súťaži. My však vzdelávame v prvom rade pre zamestnanie, pre pracovný trh. Pre pracovný trh na strane zamestnancov. Veľmi málo však vychováme ľudí k tomu podnikateľskému duchu, teda k tomu, aby sa z nich stali zamestnávateľia, aby sa z nich stali podnikatelia ako podnikateľa vzdialať, ako z človeka vytvoriť podnikateľa. Mnohí tvrdia, že to nie je možné, ale ja osobne si myslím, že to možné je. Ľudia majú nejaké určité danosti, v rámci ktorých sa pohybujú, ale istotne sa môžeme koncentrovať na tie danosti, ktoré podporujú toho podnikateľského ducha. A práve na to bude slúžiť aj EIT a mm, spomínané KIC. Uh, Takže excelentnosť, to je prvá, prvý faktor a, a dopad som dal trošku iným písmom. Veľmi často v Európe, dámy a páni, hovoríme o excelentnosti po svete. A potom, potom sa spýtate, aká je tu porovnateľnosť a potom je tam veľké ticho. V Európe máme excelentné činnosti. Nemáme ich ale usporiadané tak, aby mohli čeliť e, svetovej úrovni Takže teraz o tom hovorím. Druhá vec, potrebujeme prispievať k prebiehajúcemu vývoju. Musíme byť katalizátorom v zlepšení e, vyučovania a vo vyššom vzdelávaní ako takom. Dám príklad z Číny a druhý príklad. E, naše učenie sa prácou nie je veľmi silné v Európe a niektoré špičkové univerzity to uznali. Našťastie Čiže snažíme sa im pomôcť. E, e, idem, navštívim niektoré špičkové univerzity, ktoré budú súčasťou mojej práce. Potom je tu podnikateľský vzduch, o tom som už hovoril. A potom tu máme plné využitie uh, podnikateľského ducha prostredníctvom existujúcich štruktúr, mm, malé a stredné podniky, nové podniky, biznis modely, e, vytváranie nových podnikov. To je veľmi zaujímavé. Vždy znovu, znovu, keď sa pozrieme okolo, tak vidíme, že je, je no, sú nové, e, väčšinou IT podniky alebo firmy, ale Pozeral som sa aj na zoznam e, najvyšších 500 e, takýchto firiem a predpokladajme, že prvých 100 sa mení každých pár rokov a keď sa na to pozrieme za posledné roky, tak sa to zmenilo každé 3 alebo 4 roky. Koľko nových firiem, ktorí sa, ktoré sa dostanú do prvej stovky, sú z Európy? Je to veľmi nízke číslo. A teda znovu, toto ilustruje, že tu nemáme e, biznis modely, teda ísť mimo únie a vytvoriť niečo dobré. Tu nie sme veľmi výkonní, mohli by sme byť lepší. Technický a netechnický výskum vedúci k plnému využitiu inovačných príležitostí zaujímavá veta, možno, že pre vás teraz nič neznamená, ale vysvetlím to príkladom Mnohí e, naši partnery v Európe ešte stále hovoria o tom, dobre mať dobré nápady, e, nové objavy, ale čo hľadom inovácií, ale e, objavy nemajú nič spoločné s inováciami. Objav je len jedným zo spôsobov, ako sa niekde dostať. Číňania sú známi, pretože majú inovácie v oblasti znižovania nákladov, v oblasti imitácií, Nokia alebo iné telefonické spoločnosti využívajú inovácie. Je tu dokonca dodavateľský reťazec inovácií. Toto všetko treba brať do úvahy. Na jednej strane má základný výskum veľkú podporu, ale aj inovácia na základe existujúcich technológií si vyžaduje takúto podporu. O toto sa pokúšame. Hovoril som o tom, že máme veľmi dobré schopnosti v Európe. Vôbec nie som pesimistom, máme veľkých dobrých výskumníkov, technologické centrá, vedcov, silný priemysel. Jediná vec, čo nám chýba, je spojenie a urobiť z toho e, nadnárodné centrum, pretože v konečnom dôsledku to je európske snaženie. Hovoril som o kolokačných centrám, toto je zásadné Možno, že toto bolo to najťažšie v návrhoch KIX. Videli sme teda v diskusiách, že mm, oni sa s tým naozaj potýkajú. Ale som presvedčený a mám mnohých priateľov v priemysle a v priemysle a v biznise, ktorí hovoria presne to istú. E, znalosti, e, e, ktoré sú z papierov, to už, to už je zastaralé. Jednoducho to takto nebude fungovať. Musíte mať znalosti, ktoré sú spojené s ľuďmi, študenti, nové myšlienky, budovanie podnikov. Toto je cesta, ktorou sa musíme vybrať ďalej. IPR zaujímavý príbeh. E, ľudia samozrejme e, v kruhoch tu v Európskom spoločenstve mm, očakávajú, že vyriešime problémy IP Európy. E, ale nemá to pre nás veľký zmysel, pretože my sme skupinou, ktorá má umožňovať, nie ktorá má riešiť problémy IPR v Európe. Čiže budeme spolupracovať s KIX, aby tu bola motivujúca politika IPR. Väčšina e, už je v našich činnostiach, bude to ťažké, znamená to, že potrebujeme európsky patent, neviem. E, z pohľadu dopidu e, nie, bolo by dobre ho mať? Možno. Čiže tu sú veci, kde máme odstup, pretože inak by sme sa do toho museli pustiť pre roky a roky dopredu. No a na záver, dámy a páni, myslím si, že inovácie v Európe nie sú veľmi viditeľné. Hovoril som o tom e, s Číňanmi aj s Američanmi. Oni sú za túto myšlienku. Je najvyšší čas, aby sme boli viditeľnejší a dúfam, že značka EIT sa e, využije vo vzdelávaní, aby sme toto podporili. Mm, toto je niekoľko špecifík ak chcete dosiahnuť výsledky, potrebujeme líderstvo typu CEO a toto je kameň úrazu pre všetky naše návrhy, ale myslím si, že postupne pracujeme a ak máte biznis plán, tak by ste to mali vedieť pretaviť do konkrétnych krokov a posunúť sa. Ale biznis plán je ďalší kľúčový prvok. Monitorovaný biznis plán musí byť založený na návratnosti investícií, musíme sa sústrediť na túto stránku. Ak si podrobne túto vetu prečítate, na jednej strane mm, musí tu byť určitý zodpovednostný vzťah, musí to byť predmetom kontroly. Toto všetko tu je, ale kľúčová vec, ktorú tu hovoríme, je tá, že musíte napredovať a pomocou biznis plánu vytvoriť biznis. Toto je kľúčové. Momentálne sme dostali asi 20 návrhov KIX. Mm, výbor expertov robí výber a potom sa dopracujeme ku konečnej voľbe. Otázka, ktorá je s tým okamžite spojená, ako budeme napredovať. A tu by som sa chcel vrátiť k tomu, čo som povedal na začiatku. A síce, že do určitej miery toto je experiment, pokus, e, ktorý osobne si myslím, že nemôže neúspieť, ale predsa len je to experiment. A v takom prípade ja poznám budeme e, v procese konsolidácie a učenia sa toho, čo sa naučíme. Čiže e, v januári začneme s týmto procesom, procesom poučenia sa z toho, čo sa nám podarilo, čo sa nám nepodarilo. Vôbec nemáme problém o tom hovoriť a ako, lepšie, e, ako veci zlepšiť. Druhý prvok. V Európe sú inovácie, samozrejme, kultúra, orientácia na výkon už nie je taká silná. Určite, keď sa pozriete na existujúcu priemyselnú štruktúru, ale ako som povedal, eh, táto sieť inovácií má veľa prvkov a výskumné centrum v konečnom dôsledku môže viesť k fantastickému objavu, ale musí viesť aj k inováciám. Celkom iste sa budeme na to sústreďovať prostredníctvom komunikačných technológií, budeme, budeme uznávať výnimočné výkony prostredníctvom um, podnikateľských akadémií. Možno, že práve toto Ospravedlňujem sa za túto terminológiu, nemali sme to použiť, použili sme to, je to teraz vonku, ale takéto akadémie nemajú nič spoločné s nejakými novými školami, je to nový typ vyššieho vzdelávacieho inštitútu, je to jednoducho skupina ľudí. Každý z nich eh, je vynikajúci podnikateľ v Európe alebo mimo, čo môže pomôcť mladým podnikateľom v kolokačných centrách, aby sa dostali nad rámec svojej vlastnej eh, lokálnej oblasti podpory, čiže aby napredovali rýchlejšie. Hovoríme o novom vzdelávaní, mm, Určite by sme ísť smerom e, diplomov EIT. Myslím si, že toto je vhodné. Hovoril som o podnikateľskom svete. Prečo? Lebo v kontexte univerzít e, musíme odmeniť profesorov alebo skupiny, alebo dokonca aj študentov, ktorí e, napredujú a posúvajú tieto hodnoty dopredu. EIT je také dobrodružstvo, mohla som to možno povedať na začiatku. E IT e, nie je e, svetom, kde všetci majú rovnaké podmienky. Je to dobrodružstvo, kde nájdeme najlepšie kologácie, spojíme, im, spojíme ich, aby napredovalo in, napredovali iným, inou rýchlosťou ako predtým. Teda niektorí budú excelentní, možno niektorí menej dobrí. Ďalej. Celkom ste musíme urobiť veľa vo vytváraní podnikoch. Podnikov to som už povedal, ale jedna vec si vyžaduje explicitné vysvetlenie, ešte som nehovoril, a to úmyselne o financovaní. A tu je jedna zaujímavá vec. EIT sa rozhodlo, že budeme financovať KIX jedine na úrovni 25 Zopakujem, že od KIX e, očakávame e, ten leverage factor na úrovni 4. E, to je veľmi nezvyčajné. Prečo? Lebo ak chcete byť tohto, súčasťou tohto projektu, dobre, prinesie vám to veľa pozitívneho, ale musíte ukázať svoju uh, zaangažovanosť a ja si nemyslím, že zaangažovanosť na úrov, nad úrovňou 25% e, je dobrá. Čiže toto bude naše maximum a to bolo veľmi e, veľmi užitočné, keď som presviečal e, ľudí o tejto veci. Naši partneri musia priniesť svoje vlastné aktíva, potom európske programy, národné programy, regionálne programy. A teda tu by sme mali dosiahnuť relatívne ľahko e, potrebnú úroveň. 300 e, miliónov až 1,5 miliardy. Tu hovoríme o inovečných e, spoločenstvách veľkosti 50 až 100 miliónov eur ročne, teda ročný prínos. Tu je to jasné, ak chceme byť svetovou triedou, ak chceme tu mať potrebné benchmarky, tak toto je to najťažšie, čo Európa robila. Ak pôjdete do OECD, budete mať výbornú večeru v Paríži, pozrite sa na Eiffelovú väžu eh, a skončíte eh, s takouto sériou správ o benchmarkoch a mm, potom konečný výsledok nie je dobrý. Čiže použijeme všetky tieto informácie, ale chceme mať ako výsledok niečo veľmi jednoduché. Sme toho súčasťou, alebo robíme časť tohto projektu teraz, ale čakáme na reakciu KIX. A celkom isté tu bude strategický inovačný program pre EIT v budúcnosti. Toto samozrejme sa týka aj spolupráce s ostatnými hráčmi, ktorými sú napríklad tí, ktorí sú v Európe, medzinárodné iniciatívy a podobne. Toto je taký záverečná, taká záverečná priesvitka. Existujúci priemysel, ako sa budujú uh, nové podniky, ako sa posilňujú existujúce podniky, uh, E, nové e, výzvy, ako sú napríklad energetické a klimatické zmeny, výsledky. Uznávame a akceptujeme tieto výzvy v Európe sme veľmi dobrí v mnohých diskusiách, ale teraz akceptujme, že sú tu tieto výzvy a robme niečo. Verím v podnikateľský duch, toto je kľúčový prvok v, v inovačnej sieti. Uh, učíme sa z úspechov a neúspechov, dávame Kix čas, aby sa dostali na svetovú triedu, ale rozhodnutie sa urobilo, aby mali dlho dobe financovanie až do dĺžky 12 rokov. No a samozrejme musíme budovať nové KIX, to je do budúcnosti a pre mňa je zásadné, aby sme konali a riešili, prinašali výsledky a tu by som to uzavrel, hovoríme o tom can do. And you better do, right? Tak v tom prípade treba niečo urobiť, konať. My chceme prinášať výsledky. Toto je špecifické pre Európu. Mnohé krajiny, ktor- z ktorých sa Európa skladá, potom sú tu krajiny ako Čína a India, hovoril som o IT v Číne, veľmi zaujímavé reakcie, ktoré som získal v tejto krajine. Sústreďme sa na tie kľúčové body, koľko peňazí tam treba vložiť, koľko z toho získať, kedy začneme a kedy budú výsledky. Dúfam, že naše EIT a naše KIX budú premýšľať rovnako. Ďakujem. Ähm, Ďakujem pekne. Ďakujem, to bolo naozaj veľmi zaujímavé, jasné, zrozumiteľné Mám tu zoznam rečníkov, pani kolegyňa Valio, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedu. A ďakujem aj pánovi riaditeľovi EIT e, za vašu zaujímavú prezentáciu. To je veľmi dobrá iniciatíva. Som ráda, že po ťažkých začiatkoch e, teraz e, priebeh je hladký a efektívny. Mám tri krátke otázky. Prvá z nich. E, jedna z charakteristik EIT je tá, ktorá odlišuje EIT od ostatných inštitúcií, ako napríklad Európska e, výskumná rada, je to, že obsahovo vaše ciele sú v súlade s opatreniami Európy stanovenými Európskym parlamentom a radou Ako sa z tohto pohľadu pozeráte na EIT a nové inovačné stratégie, ktoré e, prichádzajú od predsedu komisie. E, ja som čítala obsah tohto balíka a trošku mám obavy, pretože EIT nie je dostatočne zastúpený e, v tom inovačnom balíku. Myslím, že to je zvláštne. Táto kombinácia je zvláštna. Teda ako sa na to pozeráte vy? Druhá otázka Predseda Barroso bol pred touto inštitúciou a predstavoval svoj program budúcej komisie a má ambiciózny program, napríklad pokiaľ ide o nové priemyselné stratégie v Európe založené na inováciách, polnohospodárstvo, tam tiež hovoril o modernom polnohospodárstve založenom na znalostiach. Ako vidíte príspevok EIT v tejto politike? A posledná vec, EIT e, je takým e, katalizátorom má obmedzené zdroje, ale hlavné bude, že európske inštitúcie a univerzity môžu skopirovať modely a môžu modernizovať, reformovať a organizovať e, svoje činnosti podobným spôsobom alebo aktualizovať svoju činnosť. Aké sú plány EIT na podporu týchto katalizačných efektov EIT? Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nechcem položiť otázku. Chcel by som povedať iba takú pripomienku. Hej, ty, tak povediac, uh, tak trochu naše dieťa. A čo sa týka presadenia tejto myšlienky do praxe, mali sme k tomu, myslím, v januári 2005 prezentáciu od pána e, predsedu komisie Barosa a potom v roku 2008 sa nám to znovu ocitlo na stole. E, veľmi úzko sme spolupracovali s komisiou a s radou a musím povedať, že som nadšený, som nadšený, čo sa stalo s touto myšlienkou, do čoho sa prerodila. Keď to teraz si tak prejdem v určitej línie. My sme vytvorili určitý rámec ako legislatívci a vy to musíte naplniť e, činom. A som naozaj hrdý, musím povedať, že ma to naplňa hrdosťou, keď počúvam, čo sa podarilo. My sme urobili určitý strategický podnet, e, vieme, v čom sme v Európe silní a vieme aj, aké máme slabiny a, a snažíme sa ich nejako vyrovnať, nejako vybalansovať. A máme aj určitý prístup patriota. To je presne ten správny prístup. Samozrejme, že potrebujeme aj e, národný prístup. Na národnej úrovni poznáme tento patriotizmus, ale na európskej úrovni sme to zatiaľ nepoznali. A keď sa pozrieme e, na európske krajiny, som veľmi rád, že sa k tomu staviate takto strategicky a že ste vysvetlili, že sa musíme zachovať strategicky tie produkčné reťazce, nesmieme stratiť, ale musíme byť musíme byť eh, inovatívni. Hovorili ste v tejto súvislosti o commons a my sa musíme pozrieť na to, čo to môže priniesť, ako môžeme zarobiť peniaze, čo prinesie ďalšie peniaze, ako to speňažiť, to, čo už máme a čo vieme. A som rád, že eh, investovanie do vedomostí je to, je jedna vec, môžeme z toho tiež eh, urobiť nové peniaze, môžeme to speňažiť tieto, tieto všetky vedomosti, ktoré máme, ak nalajme ďalšie prostriedky do eh, inovácií vo vzdelávaní, ale to, čo ste hovorili vy, je aj opačný proces a som rád, že ste taký rýchly. Ja nezdielam názor kolegyne, že to boli nejaké počiatočné ťažkosti. Ja si myslím, že ste to zvládli veľmi dobre a môžem vám k tomu iba zablahoželať. zablahoželať. A musím povedať, že E, ten váš posledný slajd, tú priesvitku, tu som si prepísal, pretože naozaj tieto KIC by sa mali zaoberať práve tým, čo ste tam dali vy do zatvorky, zdravie, um, produkcia potrebná, pretože my sme v Európe trochu v osobitej situácii, máme iný prístup, máme iný etický kódex a som rád, že e, ste sa na to pozreli takto. A toto je naozaj oblasť, ktorej by sme sa mohli chopiť. A som rád, že v tom vidíte to úzke prepojenie e, výživy pre e, európsky kontinent, pre zabezpečenie potravín s ostatnými zložkami. A áno, som si vedomý aj toho, že je v tom veľa holandských vedomostí, váš holandský prístup, ale to je tak dobré. A jedna pripomienka ešte na tému KIC a informačná spoločnosť. Tam bude tiež jedno z týchto KIC a to som rád. A určite bude potrebné zabezpečiť e, dostatočný prísun nových vzdelaných ľudí, inžinierov, ale prosím, nezabudnite na humanitné vedy, pretože e, všetko nestojí iba na informačných vedách. Mohlo by sa stať, že nastane záplava informácií a budeme mať problém zvládnuť tento fenomén záplavy informácií a vtedy potrebujeme um, humanitné vedy, psychológov, ktorí sa na to pozrú z iného uhla pohľadu a to si myslím, že je veľmi dobré. A som rád, že ste pripomenuli aj ten iný prístup v Spojených štátoch a ja vám môžem naozaj vás zablahoželať. Pán kolega Lambert, hovorí pán predseda. Eh, eh, eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem vám za vašu naozaj veľmi vášnivú prezentáciu. Súhlasím sa mnohým, čo ste povedali pokiaľ ide o EIT a aj pokiaľ ide o súčasnú situáciu, to, kde sa nachádzame. Podľa mňa to zameranie EIT je naozaj správne. Samozrejme, že odo mňa ako od poslanca zelených to môžete očakávať, ale aj tie klimatické e, zmeny sú veľkou výzvou a podľa mňa je dobre, že je to v centre stratégie EIT. Je to podľa mňa e, nevyhnutné, vychádza to z reálnych potrieb, ale je to zároveň aj otázkou príležitosti, ktoré máme, takže musíme vidieť obe časti tejto rovnice, obe strany tejto rovnice. Tiež e, zdieľam ten váš názor, že je naozaj naliehavé, aby sme konali. Páči sa mi to vaše porovnanie alebo eh, to pozicionovanie Európy voči Číne, voči USA. Počas Bushovej vlády bolo viac eh, rizikového kapitálu, štyrikrát viac rizikového kapitálu, eh, ktorého tieklo do USA než do Európy. A USA tedy neverili v klimatické zmeny. Mali sme tu Silicon Valley, teda celú Kaliforniu, ktorá sa zaoberala vtedy high-tech, teraz postupne prechádzajú na zelené technológie. Takže je dôležité, aby sme si to my ako Európania naozaj uvedomili pretože kolegovia niekedy tak si založia e, ruky a teda uspokoja sa s tým, že áno, sme svetovým lídrom, pokiaľ ide o zelené technológie, ale prosím, neberte to za raz a navždy dané. My sme v mnohých veciach iba my sme v niektorých veciach síce teraz na hrane vývoja sme veľmi vpredu, ale o to prvenstvo môžeme prísť, pokiaľ nebudeme rýchlo reagovať. Takže v tomto zmysle v plnej miere podporujem vaše slova. A ešte tretia vec, ktorá sa ma potešila, ktorá ma potešila, to bola tá vaša, ten váš pojem kolokácii, teda tej fyzickej blízkosti. Ja som pracoval pôvodne v spoločnosti, e, ktorá začala pred 20 rokmi a teraz máme ľudí po celom svete, po celej Európe a v tej interakcii skrátka nedochádza. A to je ten problém. Inovácie samozrejme vychádzajú z technológií, to ste povedali, ale nie ide iba o technológie, ide o určitý proces, ide o to, ako na veci nahliadame, ako veci organizujeme, ide o taký ten podnikateľský model, biznis model. Mňa by zaujímalo, do akej miery sa EIT zameriava na tieto otázky, pretože technológia sama o sebe problém nevyrieši Dôležité je to, ako tú technológiu využívame, akým spôsobom fungujeme. A ešte mám nejaké otázky. Ktoré sú podľa vás tie najväčšie prekážky? Áno, ja tu vidím obrovský entuziasmus, teda že tu máme nástroj, ktorý vychádza z uh, úrovne spoločenstva. Mali sme tu teraz diskusie o balíčku pre klímu a e, energiu a mám pocit, že mnohí európsky e, lídry e, zatiaľ stále rozmýšľajú tak troška spiatočnícky. a mňa by zaujímalo, či to aj vy takto vnímate, či máte pocit, že členské štáty skôr fungujú sami o sebe a nemajú záujem o, o tieto komunitárne projekty. A potom ste ešte hovorili o financovaní. E, ako to bude s tým financovaním? Áno, hovorili ste, že e, sa na tom bude do veľkej miery spolupodielať súkromný sektor, alebo teda príslušné inštitúcie. Ale ako, ako to naozaj bude fungovať? No a potom ešte IPR. To je podľa mňa ja e, som pôsobil v oblasti komunikačných a mm, informačných technológií a ja som nemal veľmi dobré, dobré skúsenosti z IPR. E, teda ide o práva e, duševného vlastníctva a myslím si, že, tu je, že to je veľmi veľká brzda a ja si myslím, že keby sme toto celé reformovali, tak by sa Európa znova mohla stať priemyselnou veľmocou, veľmocou naozaj veľmocou. A je to v rukách priemyslu. hoci tvrdíme, že sa nachádzame teraz v spoločnosti, ktorá je skôr eh, riadená alebo ide v zmysle služieb a nie priemyslu, ale myslím, že ten priemysel zohráva obrovský, obrovský, obrovskú úlohu. Takže mňa by zaujímalo, ako máte vy na toto, eh, aký máte vy na toto pohľad, pán kolega Girek, nech sa páči, hovorí pán predseda. E, eh, uvážam, že sám instytút e, eh, innowacyjności technológií stanoví jedną wielką innowację. Ďakujem. Ja si myslím, že EIT ako také je veľmi dobrým príkladom inovácie a to už samo o sebe môžeme vnímať ako pozitívne. Inovácie si vyžadujú fungujúci trh, kvalitný výskum, kvalitné vzdelávanie, a samozrejme, že je potrebná aj určitá miera flexibility, pokiaľ ide o spomínané práva duševného vlastníctva, teda o patentové právo. To sú tie štyri faktory, ktoré pomôžu zvýšiť úroveň inovácií. Aby sa inovácie dostávali na trh, aby sa na trh dostávali výsledky kreatívneho myslenia, toto je nevyhnutné ako základ fungovania nášho hospodárstva. A myslím si, že aby sme sa tam dostali, potrebujeme urobiť ešte veľa zmien. Napríklad pokiaľ ide o fungovanie trhu. Funguje trh naozaj tak, ako by mal? Alebo by sme sa mali snažiť vytvoriť e, svojou povahou inovatívnejší trh? Ďalej tá vysoká kvalita výskumu. Ja si myslím, že náš výskum je naozaj veľmi kvalitný. Vychádzajú zo 7. rámcového programu. Hoci v rôznych štátoch je tá úroveň výskumu a vývoja odlišná. Potom to kvalitné vzdelávanie. Áno, tam máme ešte čo dobiehať. Vy ste spomínali Čínu, a ja si myslím, že oni sú takí úspešní čiastočne aj preto, lebo vzdelávanie hlavne v technických oblastiach a v prírodných vedách je naozaj na veľmi, veľmi vysokej úrovni. V Európskej únii momentálne stojíme pred problémom. Snažíme sa zlepšiť vzdelávanie hlavne v spomínaných oblastiach, ale bohužiaľ záujem študentov zatiaľ nie je až taký veľký. No a teraz chcem hovoriť o tej kreativite, chcem hovoriť o tom patentovom práve. Podľa môjho názoru je potrebné v prvom rade dať odpoveď na nasledujúcu otázku. Na otázku, ako zvýšiť mieru inovácií. E, e, a to je, to je otázka z mojej strany. My sme diskutovali o tom, či váš inštitút vytvoriť alebo nie. A počas týchto diskusí pán Barroso spomínal klimatické zmeny, obnoviteľné zdroje energii, spomínal aj moderné počítačové technológie. A toto sú podľa neho tri hlavné otázky, na ktoré je potrebné sa zamerať. Aj predrečník eh, nastolil otázku klimatických zmien. No tým sa už dostávam naozaj k tej mojej otázke a to, chcete vytvoriť nejaký model na boj proti klimatickým zmenám so zohľadením všetkých faktorov, ktoré k klimatickým zmenám prispievajú, teda nielen CO2, ale aj všetky ostatné faktory? Takže kam budú smerovať vaše štúdie, kam bude smerovať váš výskum, pokiaľ ide o klimatické zmeny? Frau Manuel. Pani Manuel. Ďakujem pekne, pán predseda. Tiež by som chcela začať tým, že poďakujem pánovi Šamanovi za jeho prezentáciu a zablahoželám mu jeho Súhlasím s úvahami, ktoré e, tu zazneli, čo sa týka zacielenia tohto inštitútu a jeho zamerania na Európu. Hovorilo sa o tom, že aj tu na pôde parlamentu excelentnosť to je jeden z našich cieľov, ktoré sme si stanovili. E, prakticky súhlasím so všetkým, čo tu zaznelo zo strany pána Šurmana. A čo sa týka samotného fungovania inštitútu, povedali ste, že je správna rada, ktorá bola vytvorená v júli 2008 a oficiálna práca EIT začala v septembri, potom čo bolo zriadené sídlo inštitúcie v Budapešti. Takže si viem predstaviť, že predchádzajúce mesiace pre vás a váš tým znamená obrovský objem práce, aby ste vôbec e, dokázali spustiť prácu, aby ste rozbehli prácu v novom sídle. Takže e, nebude ani jednoduché dokončiť prácu na vyberaní KIC, ako ste to už spomenuli vo vašom príhovore. A spomínali ste aj financovanie. Viete, že Otázka financovania je vždy jedna z najdiskutovanejších tu na pôde Európskeho parlamentu, pretože sme sa domnievali, že by nebolo zodpovedné, aby sme vytvorili nejakú novú štruktúru, ktorá nebude mať zabezpečené dostatočné financovanie. Okrem toho išlo aj o schopnosť inštitútu mobilizovať e, súkromnú sféru, priemysel, výskum v jednotlivých sektoroch v dlhodobom horizonte, tak aby tu bol jasný prínos zriadovaného inštitútu. Chcela by som vedieť, aké opatrenia chcete podniknúť, aby ste ešte viac zapojili priemysel, viac ako to bolo doteraz a ako je to potrebné pre KIC, a to nie len z hľadiska financovania, ale aj preto, aby ste ich presvedčili o tom, že je dôležité mať zapojený priemysel už do koncepčných otázok, do navrhovania koncepcie ďalšieho vývoja uberania sa priemyslu v Európe. Rada by som si vypočula váš názor aj e, k finančnému rozpočtu pre inštitút ja, vy ste to naznačili, ale by som rada vás počula konkrétne, či sú potrebné nejaké zmeny. Tam by sme mohli my ako parlament vám za určitých okolností pomôcť. Moja ďalšia otázka sa týka informácií a komunikácie, to ste spomenuli tiež. Inštitút je novým orgánom, novým, novou inštitúciou a určite je potrebné vyvinúť veľké úsilie práve na v oblasti komunikácie, aby ste mali nejaké jasné, prehľadné brožúry, ktoré sa budú dobre čítať, potrebujete ich v 27 jazykoch, kde budú jasne zhrnuté ciele inštitútu, kde budú zahrnuté vaše priority, eh, kde budú informácie o KIC, o ich ďalšom smerovaní a tak ďalej. Takže informácie sú to vlastne informácie pre všetkých, ktorí sa to týka, ale aj pre verejnosť, e, pre e, výskumníkov, univerzity a tak ďalej. Vlastne ide o zabezpečenie viditeľnosti e, tohto inštitútu v spoločnosti. Je potrebné, aby ste sa zviditeľnili, ale je dôležité, aby tu bola nielen spoločenská prezentovanosť, aby ste boli viditeľní v spoločnosti, ale aj v sociálnej rovine to, čo robíte vy, sa týka celých priemyselných sektorov, celej spoločnosti a preto je dôležité, aby bol inštitút viditeľný, aby sa zviditeľnil na všetkých úrovniach. A ja sa chcem spýtať, čo chcete urobiť pre zviditeľnenie e, inovácie a výskumu za stran vášho inštitútu. Viacerí experti z rôznych oblastí by sa mohli zúčastniť práce KIX, týchto e, centier. A ja sa pýtam, aké očakávania máte na nich, aby dokázali podporiť a posunúť ďalej prácu KIC. Budapešť, a s tým súvisí moja posledná otázka, e, sa stal, e, stal sídlom vašej inštitúcie a ja som si prečítala že sa údajne vytvorili takéto podobné centra aj e, v iných mestách, v iných oblastiach. Ja sa pýtam, aká je ich úloha. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa tu ja. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. Chcem sa veľmi pekne poďakovať za prezentáciu a podobne ako ostatní kolegovia. Chcela by som vám najprv zablahoželať. Je to naozaj veľmi mm, užitočné a a pozitívne, čo sme si vypočuli z vašej strany a my ako parlament sa samozrejme vždy podľa možností staveme proti zriadovaniu nových inštitúcií, aby sme nemali zbytočné inštitúcie, ale až na niekoľko výnimiek parlament zriadenie vášho inštitútu podporil. A preto chcem povedať, že aj my na vás skladíme určité očakávania na to, čo by mal inštitút v budúcnosti poskytnúť. A chcela by som sa dotknúť niekoľkých bodov, aj toho, čo ste hovorili o vzdelávaní a výskume. Domnievam sa, tak ako ste na to poukazovali vy, je to určitá dimenzia, v ktorej sa pohybujete, ale myslím, že práve v tej oblasti vzdelávania e, treba urobiť viac. Toto by bolo potrebné počiarknúť, pretože tu nejde iba o vzdelávanie samotné, ale o to, aby sa e, dobré vzdelávanie premietlo aj do hospodárskej reality. A to súvisí s tým, čo sme nazvali inováciou. To je jedna vec. A druhá vec, spomínali ste to aj vy, kolokácie. Tento pojem je podľa mňa novou odpoveďou na všeobecné presvedčenie, ktoré panuje spoločnosti. Často hovoríme, áno, treba veci prepájať, treba vytvárať nové siete, ale za normálnych okolností je to často aj tak, že tam nie je viditeľný bezprostredne nejaký dopad, nejaké skutočné pôsobenie takejto spolupráce. Možno treba pracovať koncentrovanejšie, treba, tak ako ste to naznačili vy, hovoriť priamo face to face e, s kolegami, to prepojenie urobiť aj fyzicky, e, dosiahnuť tam fyzickú blízkosť, nekomunikovať iba na diálku. A myslím, ehm, aspoň ste to spomínali v, centrách, e, v súvislosti s centrami excelentnosti, zabezpečenie kvalitnými spolupracovníkmi. Je naozaj dôležité, aby takéto centra vôbec existovali, ale ako ich zabezpečiť? Chcem sa spýtať, aká reakcia je zo strany Hm, tých, ktorým prezentujete e, inštitút, za akou reakciou ste sa doteraz stretli. A e, keď sa pozrieme na prístup komisie, komisia vás podporuje, podporuje tieto, túto nevyhnutnú snahu, ale sami ste spomenuli, že existuje určitá kritická masa. E, vy ste hovorili, teraz hovorím o, o investíciách do vzdelávania a výskumu 2 až 3 Spomenuli ste, že zatiaľ sme na 2 ale nie je to dostačujúce v porovnaní s tým, čo sú schopné investovať iné krajiny, Čína, India, Spojené štáty. Tieto prostriedky zatiaľ nepostačujú na to, aby sme naozaj posunuli vpred náš výskum a je nevyhnutné, aby sme prostriedky, ktoré máme teraz k dispozícii, aby sme ich čo najviac koordinovali, aby sme ich čo najviac upriamili jedným smerom, aby e, sa nám podarilo ten náš cieľ naplniť. Ja sa vás pýtam, ako sa vy pozeráte na takýto prístup. Nuž a vzhľadom na to, čo zaznelo aj k nákladom, treba sa na to pozrieť konkrétne. Na jednej strane sú tu určité náklady, na druhej strane sú tu projekty, ktoré treba zrealizovať a treba sa vždy pozerať na to, aký je pomer e, nákladov a úžitku. Ďakujem pekne, ďakujem pani Tikal. A naozaj musíme pozerať na čas, musíme dať pozor, aby sme nepracovali príliš dlho, ale napriek tomu by som chcel poprosiť nášho hostia, aby odpovedal na vaše otázky. Ale ešte predtým, nech sa páči, pani kolegyňa, ďakujem, pán predseda. Budem stručná, mám iba dve otázky. Mám jednu, vlastne jednu pripomienku a jednu otázku. Budem stručná. Európska únia za posledné roky investovala veľmi veľa prostriedkov do výskumu. Mali sme 5., 6., 7. rámcový pro, pro, eh, program. Eh, všetko to považujeme za úspech. Ale žiaľ, sme neinvestovali dosť do inej oblasti a síce do oblasti aplikovaného výskumu. To znamená, že sme dosiahli e, posilnenie jedného prvku tým, že sme investovali viac, ale iný prvok e, nám trošku ušiel zo zretela, tak ako to práve popísala kolegyňa. A moja otázka je následovná. Ja som to vnímala tak, že jedna z vašich strategických priorít, zo strategických priorít vášho inštitútu je, aby ste postupovali inovatívne v oblasti využívania energií a aj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Ja som spravodajkyňou práve pre tú smernicu o e, energetickej efektívnosti e, pre oblasti budov a ja by som sa chcela spýtať, k čomu smerujete v oblasti inovácie pre trvalo udržateľné využitie energií a energetických zdrojov. Vy ste povedali, že do decembra chcete vytvoriť, vytvoriť 3 KIC a my by sme radi vedeli, aká, e, aké bude ich smerovanie, akej téme sa budú venovať a akým spôsobom chcete zabezpečiť e, investície pre tieto e, oblasti. A predovšetkým sa to týka toho, čo som hovorila o energetickom využití a smernici o o energetickom využití budov. E, stačí, pán predseda, dámy a páni, ak dovolíte, tak zodpoviem na... Samozrejme, ďakujem za všetky tie otázky, ktoré ozneli, sú zaujímavé a dôležité. Dovolte mi e, hovoriť o dvoch podmienkach, ktoré pravdepodobne trošku lepšie vysvetlia môj pohľad na niektoré veci, e, ktoré ste nastolili. Úspech buduje úspech, lebo úspech vedie k úspechu. Najskôr treba mať ten úspech. Až e, potom, keď sa ma spýtate, viacej peňazí, alebo väčšia viditeľnosť e, v inovačných stratégiách a podobne. My jednoducho musíme dospieť ku KIX a dosiahnuť prvé úspechy. A potom môžeme ísť k akcionárom alebo k tým zaangažovaným e, subjektom a povedať, teraz potrebujeme viacej peňazí. Druhá vec, tiež zaujímavá, Nechcem, aby sme boli e, niečo pre každého. Je tu tendencia povedať, teraz máme EIT, zaujímavá skúsenosť, zaujímavý pokus, takže nech oni vyriešia tieto veci, nech sa pozrú napríklad na e, školiace procesy, nech sa pozrú na sociálne prvky, mm, podpora e, vedy v spoločnosti. Toto sú Zaujímavé témy, dôležité, ale my máme našu prácu. A v tomto čase, v tomto období v čase, toto nie je súčasťou našej hlavnej práce. Áno, školenie celkom iste, budeme sa tomu venovať, e, ale musíme byť trošku ďalej v procese. Veda v spoločnosti, áno, musíme urobiť viacej. Je to jedna z našich hlavných úloh? Nie. Uh, z, teda v záujme toho, aby sme e, bol, hovorili jasne, toto musím povedať. Pokiaľ ide o nové priemyselné stratégie, pani Kavario sa spýtala túto otázku. Áno, veľmi ma zaujíma polnospodárstvo, potravinárstvo. Niekedy si zúfam, keď idem do USA, alebo na iné kontinenty a vidím, čo sa tam deje. E, Južná Amerika, Južná Afrika, pokiaľ ide napríklad o víno alebo plnohospodárstvo a ja si hovorím, Pane Bože, prečo my nie sme lídrami v tejto technológii? Ale toto je diskusia pre Európsky parlament, pre európskych politikov. Toto v danom období, v čase my nemôžeme vyriešiť e, zdravie a potraviny by mohli byť zaujímavými témami, ale až neskôr. Momentálne sa chceme sústrediť na budovanie samotné. A ešte niekoľko slov k dvom veciam. Kolokačné centra na jednej strane a tie kľúčové veci na strane druhé. Otázka k tým kľúčovým veciam Toto by mohli byť národné organizácie, regionálne organizácie alebo priemysel. E, môžem len povedať, že sme sa dostali zo situácie, kedy toto bolo také plošné. Teraz ľudia čakajú, uvidíme, ako sa to vyvinie. A toto je v poriadku, toto je skutočná analýza a potom sa pohneme ďalej viac prostriedkov, toto nie je prekažkou. Máme dobré programy a kofinancovanie nám umožňuje napredovať. IPR, teda duševné vlastníctvo, toto tiež nie je prekažka. Vidíte do Číny alebo in, Indie, keď som ešte pracoval pre Philips, tak toto sme urobili viackrát. Duševné vlastníctvo bolo nikdy, nebolo nikdy problémom. Musíte diskutovať, opatrne manevrovať, ale eh, v procese sa to vyrieši. môžeme mať niečo, eh, môžeme mať niečo v zmluve, ale o dva roky je kontext iný a toto bude prípad KIX. Čiže nevidím tu veľa prekážok, ale skutočne um, by som vás chcel požiadať, začneme, začneme uvažovať ako Európania o týchto veciach. Nadnárodné myslenie je tu chýba a to nám veľmi nepomáha, takže myslím, že musíme ísť smerom k európskym riešeniam, pretože jedine vtedy budeme mať dostatočnú masu a úspejeme kolokačné centra A to by som svoj príspevok ukončil. V tomto kontexte sú veľmi dôležité. Chceme vytvoriť centra excelentnosti v niektorých, niekoľkých krajinách, ktoré budú úzko spolupracovať, ale budú aj fyzicky blízko, aby ľudia medzi nimi mohli cirkulovať. A toto sú také centra sieti a celá sieť profituje z takýchto Eh, centrálnych častí. Je tu rozličná úroveň vzdelávania a veľmi veľa takých prierezových tém, ale to znamená, že musíte byť pripravení uvažovať nad rámec hraníc vašej krajiny. A ak sa nám to podarí, tak eh, sa udeje to, čo sa udialo v Belgicku alebo v Holandsku, kde sa takéto, takéto veci dejú. Takže pomôžte nás takýmto druhom uvažovania, aby sme sa mohli posunúť dopredu. No a tu by som, pán predseda, sa poďakovala ukončiť svoj prístavok. Ďakujem pekne. Ďakujem za váš čas, pán Šurmans, za vaše nadšenie, s ktorým sa zasadzujete za váš projekt a som presvedčený o tom, že tí, ktorí tu dnes boli, ktorí vás počúvali, ktorí s vami diskutovali, vás podporovať budú. A určite v priebehu najbližších mesiacov či rokov sa ešte stretneme. Želáme vám, a to som presvedčený, že hovorím za všetkých kolegov, želáme vám veľa úspechov a na záver vám jednoducho poviem do it. Pustite sa do toho. Ďakujem pekne. <laughs> We'll do it. And we're on time, right?